so uh, Takže začneme naše stretnutie eh, bodom 15. Vykonávanie bilaterálnej ochranej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru. Eh, náš kolega Lange je spravodajcom v tejto veci. vo vašich zložkách máte návrh e, usmernenia a takisto e, návrh dohody. Slovo dám hneď e, Bentovi. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, paralelne k dohode o voľnom obchode, ako vidíte, ako ste videli aj v prípade Južnej Koreji máme aj bezpe- zabezpečovací e, mechanizmus, ktorý sa veľmi podobá e, práve aj e, dohode o voľnom obchode s Južnou Kóreou. Štruktúra je podobná tak, že v rámci EÚ pri nepredvídaných udalostiach môžeme spustiť mechanizmus, ktorého cieľom je schrániť európsky tovar príslušné clá v tejto veci aj zavádzať. E, forma je veľmi podobná ako u z juhokorejského modelu s jedným rozdielom, že e, pri otázke e, banánov tu máme osobitné, osobitnú úpravu, ktorá počíta s, s kvótovým systémom, takže európsky výrobcovia Eh, alebo producenti, do, eh, obchodníci s banánmi majú túto ochranu pred, pred uh, tretími stranami, takisto sú chránení uh, výrobcovia zo vzdialených uh, teritórií EÚ všeobecne sa kladie otázka, či takýto nástroj je vôbec aplikovateľný, či sa vôbec niekedy používa. No už na jednej strane to súvisí s tým, že e, byrokracia a e, administratívne e, nároky sú relatívne veľké. Súvisí to aj s mechanizmami, ktoré sa používajú to znamená, inými slovami, často sa to nepoužíva a preto je veľmi zmysluplné snať teraz si tu premyslieť a ako tento nástroj použiť alebo e, vytvoriť praktickejšie. Otázka tiež znie na, na prvom mieste, e, kedy a v akom rozsahu platia tieto bezpečnostné usmernenia. Možno hovoriť o tom, že, že tu je e, veľký dopad na celkovú výrobu v Európskej únie. únii. No, tento pojem je e, relatívne vágny. Keď sa pozrieme e, rozsahy produkcie povedzme EÚ a e, Kolumbie v porovnaní, tak si kladieme otázku, aké je to príslušné meritko, pomer. Pozrieme sa na príslušné sektory malých a stredných podnikov, či, či nemožno použiť lepšiu lepšiu mierku, lepší pomer, ktorý by bol užitočnejší. Po druhé, potom otázka, kto vlastne môže iniciovať e, kontrolu, zisťovanie. To sme, to sme e, iniciovali už pri e, takýchto bezpečnostných doložkách pri Južnej Koreji. Musíme mať minimálne podobnú možnosť e, podpory štátu pri, pri, pri prevádzke kontroly, ako to bolo v prípade Južnej Korei. Dodatočne to e, komisia vysvetlila aj v svojom stanovisku. Ďalej si potom myslím, že by sme mohli e, rozmýšľať nad tým, či je potrebný e, dialog s občianskou spoločnosťou, s výrobcami, ktorí pracujú v daných sektoroch, či ho možno posilniť. A tiež potom otázka Eh, bananového sektoru. Nie, nie je celkom jasné, aké, aké, o akom objeme hovoríme, aké, aký rozsah je eh, teda objemov a aký eh, moment sa vezme ako začiatok plynutia platnosti kvót pre banány. A ďalej potom sa treba tiež pozrieť na to, ako vyzerá osobitný vzťah medzi týmito zabezpečeniami medzi, pre banány a všeobecnými zabezpečeniami, či, ide, je to, či je to vôbec realistický vzťah, alebo musíme prejsť k stanovovaniu priorít. pokiaľ ide o regióny, ktoré produkujú banány v Európskej únie, tak od nich som počul kritické poznámky. E, hovoria o tom, že je to veľmi nerealizovateľná oblasť. Nuž, zopár otáznikov k, tejto, k, tej, k tomuto návrhu a zopár e, požiadaviek na zlepšenie. Dôležité je zvážiť si, či ako, ako, ako toto usmernenie pre takéto um, ochranné doložky sa, sa uh, správa v oblasti, v oblasti Južnej Korei. Možno vie o tom viac komisia. Ďakujem. Myslím si, že e, berieme na vedomie, že treba zohľadniť bezpe- e, zabezpečovacie doložky v prípade Južnej Korei. Začneme E, rozpravu. Vypočuli sme si spravodajcu z výboru Agri k tejto problematike, pretože e, oni sami e, prispeli stanovisko. Máme tu zastupcu výboru Agri. Gabriel, prosím, môžete nám prosím povedať k tejto veci? Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste mi dali príležitosť vyjadriť tu moje stanovisko ohľadom tejto problematiky. Vždy je to pre mňa veľkým potešením. Ďakujem pánu kolegovi Langemu za jeho vystúpenie. Takže môžem povedať, že po vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy je evidentné, že Európsky parlament má možnosť spolurozhodovať v priebehu transpozície európskej legislatívy a tiež v oblasti ochrany doložiek. Ale bohužiaľ táto pravomoc je skôr virtuálna, pretože doložky sú e, neoddeliteľnou súčasťou dohôd a parlament nerokuje o uzatváraní týchto dohôd. A preto potrebujeme požiadať, aby bol parlament viac zahrnutý do obchodných rokovaní s tretimi štátmi pretože tam je uzatváraných veľa dohôd, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, majú veľký dopad na obchodné spoločnosti v Európe a toto by odôvodnilo väčšie právomoci parlamentu v tejto oblasti. A myslím si, že tento výbor by mohol viesť e, tieto, toto stanovisko a mohol by sa zasadiť za väčšiu implikáciu parlamentu v predchádzajúcich rokovaniach. Pretože môžeme zasiahnuť až keď už je príliš neskoro. A čo sa týka ochranných doložiek, tu sa môžeme vyjadriť iba k transpozícii do európskej legislatívy. Takže jasné, že právomoci parlamentu sú veľmi limitované, ale úprimne si myslím, že môžeme priniesť nové myšlienky a môžeme pomôcť zlepšiť text eh, návrhu komisie bez toho, aby sme menili duch toho, čo bolo dohodnuté s tretimi krajinami. Takže o toto som sa snažil v pozmeňovacích návrhoch, ktoré sú e, predstavené v návrhu, ktorý bol predstavený včera. Takže predovšetkým navrhujem odstrániť medzery, ktoré dávajú priestor na rôzny výklad a chceme tiež e, vylepšiť dopad týchto ochranných doložiek, aby sme mohli predchádzať narúšaniu trhu, o ktorom hovoril pán Lange. Chcem zdôrazniť jednu dôležitú vec že dohoda s Kolumbiou a s Peru, a pokiaľ mi dovolíte, budem hovoriť o Strednej Amerike ako také, pretože to ide rovným, rovnakým smerom, stýka sa to jedno druhého. Tieto dohody majú naozaj veľký dopad aj na poľnohospodárstvo pretože sa tam jedná o väčšiu liberalizáciu výmeny produktov a vedie to k väčšiemu otvoreniu európskeho trhu. Týka sa to aj cukru, hovedzieho mesa a tak ďalej. Zatiaľ, čo Európska únia môže e, ďalej e, viac posielať mlieko, obilniny a e, víno do týchto krajín. A preto je, myslím, dobré zahrnúť tam e, kapitolu, ktorá sa venuje e, výrobkom s pôvodom. Čo sa týka banánov, ten je hlavným produktom týchto rokovaní v oblasti poľnohospodárstva. Nesmieme zabúdať, že komisia týmto krajinám dala právo znížiť clo na import a toto z pohľadu európskych e, importérov bude dosť poškodzujúce pre nás. Predstavujete tu stabilizačný mechanizmus v prípade banánov, čo povedie k tomu, že import banánov do Európskej únie prekoná určité prahy. Tento mechanizmus nám pomôže e, porušiť e, určité colné právo, a, ale bude to platiť len na obdobie troch mesiacov. Tento mechanizmus bude platiť až do roku 2020. A na druhej strane, pán Lange vyjadril pochybnosť a ja vám to len objasním, čo sa týka tejto doložky. Tuto sme to e, počítali a ten import bude stúpať. A preto trh môže byť narušený ešte predtým, než dosiahneme tie stanovené hranice. Napríklad to, čo sme dohodli v prípade Kostariky a Kolumbie, do roku, tisíc, do roku 2019 sa zdvojnásobí objem dovozu, ktorý prebieha v súčasnosti. Neviem presné čísla, ale majú v pláne zdvojnásobiť ten súčasný import. Takže evidentne to môže narušiť trh veľ- predtým, než dosiahnu ešte tento stanovený prach. A ďalšiu vec potrebujem zdôrazniť. Spustenie tohto mechanizmu nie je automatické podľa návrhu komisie. Komisia ho nemusí spustiť napriek tomu, že sa dosiahli e, tie kvantitatívne limity a preto si myslím, že návrh nariadenia môže viesť k rôznemu výkladu a je potreba to obmedziť tak, aby sme lepšie chránili európsku produkciu. Preto je tam potreba nechať menší manevrovací priestor a potreba zmeniť článok 13, pretože tento mechanizmus by sa nemal spustiť len na základe vyššej moci, ale mal by sa spúšťať automaticky. Chceme posilniť stabilizačný mechanizmus tak, aby mohol spustiť taký alarm a aby sa mohli automaticky schváliť príslušné ochranné opatrenia. Tak ako to navrhuje komisia, štabilizačný mechanizmus v tejto oblasti je izolovaným nástrojom a nie je prepojený s touto ochrannou doložkou. A toto hovoríme aj v správe. Naopak, je potreba jasne prepojiť oba tieto nástroje. Myslím si, že je zásadné, aby oba fungovali rovnakým spôsobom. A preto napríklad pozmeňovací návrh článku 4 nariadenia, kde hovoríme, že jednoduchá okolnosť, že sa dosiahol prach, kedy sa aktivuje tento mechanizmus, toto by malo byť zohľadnené a mali by zohľadnené aj ostatné faktory, tak aby sa mohla uplatniť ochranná doložka. Potrebujeme zaručiť, aby táto ochranná doložka bola tiež uplatnená, pokiaľ to bude potrebné v sektore banánov, pretože je to naozaj ďalekosiahle opatrenie a ďalekosiahlejšie než stabilizačný mechanizmus a môže naozaj riešiť problémy, ktoré nastanú. Ako už som povedal, pokiaľ tento mechanizmus bude trvať 3 mesiace, doložka môže platiť až 2 roky. Môže sa to predlžiť a potom ešte na ďalšie 2 roky. A ďalší pozmeňovací návrh sa týka článku 13. Tam sa hovorí, že je potreba e, prijať opatrenie, ktoré sú stanovené v ochrannej doložke. A je potreba prepojiť tieto dva nástroje, ako už som povedal. Je veľmi potrebné povedať jasne správe, že uplatňovanie stabilizačného mechanizmu nesmie v žiadnom prípade zabrániť spusteniu alebo uplatneniu ustanovení, ktoré sú stanovené v bilaterálnej ochrannej doložke v rámci banánového sektoru. Na, na druhej strane e, správa, ktorú nám podala komisia, tam by sa mi páčilo hovoriť o tom, že je potreba sa vyhnúť narušeniu trhu a že je potreba môcť spustiť e, ochranné opatrenia, ktoré sú, e, ktoré sú tam stanovené, pokiaľ na to budú splnené podmienky. Takže je potreba sledovať export z latinskoamerických zemí naozaj dôsledne a je dôležité, aby komisia si vymenala informácie s členskými štátmi na jednej strane a na druhej strane s priemyslom Európskej únie. Ale pokiaľ bude mať dôsledné informácie o trhu, či už z vlastnej iniciatívy alebo z iniciatívy niektorého členského štátu, by komisia mala byť schopná zaviesť tieto opatrenia dohľadu, ktoré sú stanovené v doložke. Tiež by sme chceli požiadať komisiu o prezentáciu medziročnej analýzy o importe banánov a tiež o dopade na Európu, pretože si myslím, že parlament by mal mať detailné informácie zo strany komisie, pokiaľ to bude eh, vhodné na základe údajov, ktoré sú Eh, ktoré sú napísané v tejto ročnej správe. Ďakujem. Ďakujeme eh, za skupinu SAD prvá rečnička. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi Langemu za jeho prezentáciu. Je pravda, že poto, po dohode už sú stanovené aj recipročné prvky, stanovia sa ochranné doložky, ako tomu bolo v prípade Korei, tak a tiež v prípade Maroka, tam tiež máme ochrannú doložku. To, čo sa snaží ochranná doložka, je vytvoriť silný a svižný mechanizmus reakcie na nestabilný trh. Čo sa týka konkrétneho prípadu banánov, toto zasahuje e, veľmi vzdialené a veľmi citlivé zóny, ktoré sú závislé na e, pestovaní banánov. A naozaj to vedie k veľkej nestabilite týchto regiónov. Myslím si, že aktívnou aktiváciou, účinnou aktiváciou, ktoré hovoril pán Bato, tejto ochrannej doložky, ktorá by pomohla k riešeniu situácie, ktorá by hodnotila, aký presne bude ten dopad by sme mohli mať stabilnú situáciu na trhu. Sú tu určité precedenci v iných dohodách, kde sa mesačne naplánovali množstva importu tovaru, ako tomu bolo v prípade Maroka. A myslím si, že tu e, komisia by mala tiež naplánovať množstva banánov, ktoré budú môcť byť dovážané. A tiež je potreba zistiť, aký dopad to bude mať na veľmi vzdialené okrajové zóny, kde by to mohlo mať naozaj e, negatívny vplyv. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Možno som mal dať najprv slovo prvému e, spravodajcovi, ale e, povedal mi sám, že nechce prehovoriť. Áno, ja chcem povedať len to, že súhlasím s tým, čo povedali moji kolegovia. Chcem im poďakovať za úsilie, ktoré vyvinuli až doteraz. Nie je tu ani Katrin a e, za GUE preto prehovorí Helmut, Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som chcel poďakovať pánu sp- e, spravodajcovi i spravodajcovi za výbor Agri e, za vyčerpávajúce pomenovanie tohto tohoto problému bezpečnostných e, doložiek. Takisto včera som nadobudol dojem, že tieto zložité témy e, e, ohľadne doložiek riešime v úzkom spojení so všeobecnou dohodou, ktorú musíme podpísať. Ide o zložité súvislosti v krajinách, o ktorých hovoríme, takisto EÚ Chcem však zdôrazniť ešte jednu tému. E, e, sledujem líniu správodajcu a chcem povedať, pokiaľ ide o úvahy, ktoré nám práve predostrel, nuž, tie len odzr- odzrkadlili len diskusie v, vo finančnej skupine, ktorú sme ustanovili. Už tam sme mali určité spoločné chápanie e, diskutovaných tém a tu chcem teda zdôrazniť, že monitorovacia skupina môže zohrávať dôležitú úlohu s cieľom nájsť e, stanovisko parlamentu a chcem poďakovať a myslím si, že chcem poďakovať e, sekretariátu za prácu týkajúcu sa tejto monitorovacej skupiny. Takisto sa prihlásil slovo Robert Sturdy. Ďakujem, pán predseda. Rozumiem tejto zložitej situácii a chcem poďakovať spravodajcom za ich prácu. E, ja sa obávam, že ako výbor pre obchod si musíme dať pozor, aby sme sa nenechali vtiahnuť e, do situácie tlaku, do situácie, kde by sme spustili mechanizmus, ktorý vlastne je vytvorený e, na bezcelné bariéry, na, ta, na, na, na bariéry protekcionizmu. Ja som roky pracoval na oblasti ustanovení pre, e, pre e, sadzby pre, pre cukor. Teraz e, hovoríme o banánoch. ja chápem výhrady krajín AKP, AKT a z, tohto, z ich pohľadu je to veľmi zlá dohoda. Pokiaľ viem, skúšame tu, alebo spúšťame tu mechanizmus, ktorý je úplne úplne, úplne protekcionistický. Neviem, či podporíte môj pohľad, ale mali by sme sa pozrieť na to, či by sme nemohli vytvoriť určitú sociálnu štruktúru, ktorá by pomohla týmto zasiahnutým krajinám, nejaký systém, ktorý ich nebude priamo e, chrániť, ale umožní im nejak otvornejšie súťažiť na, na trhu. E, nejaká cesta preč od e, dotácií, protekcionizmu. E, to všetko sú potrebné opatrenia na to, aby tieto krajiny boli v, dobrom, v dobrej situácii. Možno je tu naozaj veľa protekcionizmu a preto sa treba na to pozrieť veľmi, veľmi starostlivo. Ďakujeme. Nevidím ďalšie prihlášky do diskusie a vypočujeme si preto stanovisko komisie buď John Clark alebo Friedrich Mich- Michels. Kto, kto ste? E, veľmi dobrá e, otázka, pán predseda. Sám si ju niekedy kladiem. Volám sa e, Wolfgang Rühle. E, Už bola to veľmi pestrá rozpráva s mnohými otázkami, ktoré sa tu e, naskytli. E, Samozrejme, že ten návrh, ten pred nami je inšpiro, inšpirovaný práve usmernením o bezpečnostných doložkách e, z roku 2010 práve z dielne tohoto výboru, čo je veľmi dobrá e, základňa pre e, nariadenie, ktoré tu práve diskutujeme. Možno by bolo zaujímavé pripomenúť si, aký účel je E, aký je vlastne účel toho bezpečnostného nástroja. Nuž má veľmi presný, presný cieľ. Pokiaľ nám ide na, o liberalizáciu e, obchodu a o dovozy, ak sa pozrieme späť e, na MFN clá. Ak sú tu však problémy spojené s dovozmi Ak sa pozrieme na tieto nástroje pre e, dovoz, ktoré sa používajú e, inštitúciami na pomerne, pravide, pomerne pravidelne, už viacerí e, poslanci vyjadrili obavy ohľadom ich aplikovateľnosti, ich obavy sa točia okolo skutočnosti, že v minulosti sa takýto nástroj nikdy nepoužil. Je samozrejme pravdou, že bilaterálne bezpečnostné doložky sa použili v minulosti, ale bilaterálne, ale takto e, komunitárne nie. Snáď by som dodal, že predstavitelia e, alebo zástupcovia výrobcov nikdy neoslovili v tejto veci komisiu. Dôvod je snáď ten, že e, E, clá EÚ sú relatívne porovnaní nízke a ich zníženie alebo odstranenie pre našich výrobcov nepredstavuje problém, pretože už sú zvyknutí súťažiť na medzinárodných e, poliach. Tieto nástroje sa, sú však použiteľné, boli vytvorené s, so zásadnými konceptami a procedurálnymi pravidlami týkajúcimi sa e, dotácií a dumpingu a tento nástroj sa pravidelne používa. Takisto ich môžu použiť e, rozdrobené trhy a priemysly. Takže je to čosi, čo by mohlo fungovať. My tento Eh, na eh, tento nástroj používame ako, asi, ako akýsi bezpečnostný pás pre, eh, pri situácie núdzové, ale ak nie, nedochádza k nehodám, k núdzovým situáciám, tak je vlastne ten nástroj nepotrebný. Takisto tu odznela otázka, či, či máme posilniť občianský dialog s občianskou spoločnosťou. My si myslíme, že toto sú dve veci, ktoré sú očivi, ktoré očividne nie sú prepojené. Tie bezpečnostné dol, e, doložky sú e, kde si inde ako pracovné a environmentálne normy, ktoré majú fungovať e, efektívnym spôsobom. Ak sa zásadné pracovné predpisy porušia, tak sa aplikujú vyhlásenie o základných ľudských právach. A e, ďalej je tu ale problematika e, dohôd o voľnom obchode. Tie kľúčové bilaterálne dohody, ak e, dohody o voľnom obchode poskytujú mechanizmy o arbitráži, tak to sú fóra a mechanizmy, na ktoré sa treba obracať, ale nie nie bilaterálne zabezpečovacie dojednania, e, kde práve, práve do, do, dovozy predstavujú problém pre priemysel. A ďalší bod je potom vzťah medzi bilaterálnymi zabezpečovacími e, doložkami pre banány a bilaterálnymi e, bezpečnostnými doložkami, nástrojmi tohoto typu. Naše východisko vždy bolo také, že Tie banánové mechanizmy sú o vhodnejším mechanizmom, nástrojom. To však nevylúčuje použitia bilaterálnych mechanizmov. A za týmito dvoma nástrojmi sú podmienky pre e, použitie, takisto akékoľvek E, použitia sú zásadne rozdielne. Ak chcete použiť bilaterálne bezpečnostné mechanizmy, treba demonstrovať, že, že, že bol náraz dovozu a je to výsledok dojednaní o voľnom obchode. A toto musí byť e, zistené v rámci procesu, ktorý trvá 6 mesiacov. Toto sa dá e, stanoviť na dva roky s možnosťou predlženia na ďalšie dva roky. Toto je teda rozhodnutie, ktoré má určitú váhu, tak povediac, ale tiež dopady, pokiaľ ide o e, dopady na obchod. Tento mechanizmus pre banány je oveľa jednoduchší, pretože východiskový e, spúšťací mechanizmus je, či bol dosiahnutý určitý e, prahový, prahový objem. Takisto sa treba pozerať na to, či budú negatívne dopady e, na e, komunitárny trh, keď za relatívne krátke obdobie nastolíme tieto mechanizmy, či sa možno vrátiť e, na tri mesiace k clám MFN. Otázka je, aký je, aký je tu rámec, aký je ten e, spúšťací objem. Takže filozofia a podmienky pre použitie týchto dvoch nástrojov sú veľmi rozdielne. A treba sa pozrieť na skutočnosti prípad od prípadu, keď, sa vôbec, e, e, keď vôbec nastanú tieto skutočnosti. A posledný bod, ktorý som chcel spomenúť, je otázka, aké skúsenosti máme s Koreou či liberalizácia e, obchodu s Koreou predstavuje nejaké problémy e, v prípade týchto doložiek, tak tu poviem celkom jasne, že nie. Monitorovali sme e, citlivé produkty, pravidelne sa informujeme a doteraz sa v tomto ohľade neobjavili žiadne problémy. Takže Eh, v tejto, v, eh, a toto sú moje úvahy, v tejto fáze by som ich a, eh, ukončil. Ďakujeme pekne, hovorí pán predseda. Počuli, vypočuli sme si z, za poznámky a teraz záverečné poznámky spravodajcu pán Lange. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem kolegom za ich podnety. Myslím si, že nám je jasné, že čo sa týka kvót a meritok k začiatku tohto preskúmania, toto si musíme presne premyslieť na začiatku, aby sme mali jasno a aby sme predovšetkým pre sektor banánov mali príslušné podmienky. Vidíme tu potenciál na zlepšenie, na toto skutočne nemôže byť len taký bezpečnostný pás. Vy viete e, veľmi dobre, vážení kolegovia, že bezpečnostné pásy e, sa nevždy zapínajú a vtedy sú zbytočné. Takže myslím si, že tak e, tie postupy, ako aj meritka, predpoklady musíme naformovať jasnejšie a myslím si, že nepotrebujeme žiadne poučovanie o tom, že v tej Safeguard Regulation sa nemôže upraviť za e, rešpektovanie ľudských práv v Kolumbii. To nám je jasné. Ale ide o otázku, či občianská spoločnosť tu v Európe by nemala byť do toho involvovaná intenzívnejšie práve pri otázkach, kedy je potrebné um, naštartovať uh, prieskum a kedy eh, budeme ehm, eh, naďalej štartovať tento dialog. Takže tu sa chceme dostať ďalej. Takže toľko z mojej strany a eh, teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Thank you just for the information. Ďakujeme za ďalšie informácie. Posúdenie návrhu správy sa uskutoční na našom ďalšom riadnom zasadnutí v marci. Presúďme sa ďalej k bodom 16 a 17 spoločne. Oba sa týkajú dohody eh, vytvárajúcej prepojenie medzi Európskou úniou a členskými krajinami na jednej strane a eh, Latinskou Amerikou na strane druhej. Máme tu správodajcu Pabla Zalba Bedegána. Posudzujeme tú dohodu, čo je vlastne rozsiahla dohoda o voľnom obchode a bezpečnostnú doložku k rovnakej dohode kde spravodajcom je Jörg Leichtfried. E, dohoda o obchode s Latinskou Amerikou je oveľa e, je, je, e, je podstatne menej kontroverzná a bezpečnostná doložka, o tej sme hovorili včera o Kolumbii a Peru. To všetko sa vzťahuje i na túto tému. Ako viete, je tu, je tu spor, pokiaľ ide o postup v tejto veci, e, tejto dohody. Táto dohoda o voľnom obchode sa zahrňa aj dohody o pridružení s Kolumbiou a Strednou Amerikou. Akýkoľvek však bude výsledok, mali by sme sa e, zapojiť do diskusí o, o e, voľnom obchode k tejto dohode. Toto je náš, na dohoda E, medzi EÚ a jednotlivými regiónmi. Je to jedna z vlastností týchto dohôd. A dám teda slovo spravodajcom. Samozrejme uprednostním samotnú e, dohodu a preto prvý bude rečniť Pavlo Zalba. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že všetci vieme a sme si vedomi toho, že je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá dohoda v oblasti obchodnej aj politickej, a to pre oba tieto regióny. Je to prvý biregionál, prvá biregionálna dohoda podpísaná Európskou úniou. Očakávame, že komisia ju čo skoro pošle parlamentu a rade a chcem vám pripomenúť, že ešte stále nevieme, či sa bude uplatňovať článok 51 alebo nie. Takže v tomto smere by som chcel poďakovať predsedovi za jeho prácu, pretože myslím, že odvedol naozaj skvelú právnu prácu. A je to dôležité aj v súvislosti s politickými argumentami. Táto dohoda má veľký politický potenciál pre oba tieto regióny a toto je odzrkadlené v náraste importu o 33 za posledných 10 rokov. Sú to naozaj veľmi dôležité tovary, ktoré predstavujú 32 vývozu zatiaľ čo Európska únia vyváža predovšetkým priemyslové stroje a dopravné zariadenia. Dúfame, že táto dohoda hneď ako bude platiť, pomôže k diverzifikácii exportu a importu oboch regiónov. Pre Európu to predstavuje naozaj veľkú príležitosť v sektore služieb, alebo pri rozvoji sektora služieb v Strednej Amerike, tak aby bol konkurencieschopnejší a tiež to predstavuje veľkú príležitosť v oblasti investícií, napríklad e, v oblasti turizmu, cestovného ruchu. Okrem toho to vedie k zlepšovaniu štandardov, odstraňovaniu technických bariér a k podpore práv v oblasti duševného vlastníctva. Tiež e, má veľký potenciál v oblasti rozvoja infraštruktúr v Strednej Amerike, v oblasti e, obnoviteľných zdrojov. Napríklad e, tu môžem spomenúť práce, ktoré prebiehajú na Panamskom kanáli. A preto je potreba, aby táto dohoda bola ratifikovaná a vstúpila do platnosti čo najskôr. Pán predseda, ako viete, som tiež spravodajcom v prípade ochrannej doložky a o, pokúsime sa tu o to, aby sme mali ochrannú doložku, ktorá bude účinná a aby bola aj ľahko uplatniteľná. A v tomto smere si tiež, vypo, tiež vypočujeme to, čo nám hovoria naši kolegovia z výboru Agri, predovšetkým čo sa týka otázky banánov. Tiež by som tu chcel vyjadriť určitú obavu, čo sa týka ratifikácií zo strany stredoamerických štátov. Viete, že po ratifikácii Európskou úniou táto dohoda bude platná eh, až po tom, čo, ho ratifiku, čo ju ratifikujú jednotlivé štáty Strednej Ameriky, ale bude tam naozaj eh, veľký časový rozdiel. Takže tá krajina, ktorá ho ratifikuje ako prvá, bude mať najväčšie výhody, pretože začne existovať systém kvót, takže tie ostatné krajiny, ktoré sa pripoja neskôr, budú mať menší vývozný potenciál do Európskej únie. Okrem toho, že tá prvá krajina, ktorá ratifikuje dohodu, bude mať colné výhody. A toto môže spôsobiť tiež odchýlenie obchodu. Takže ja by som chcel vyzvať stredoamerické vlády, myslím, že je tu medzi nami niekoľko veľvyslancov, aby podporili a urýchli ratifikáciu za stredoamerické krajiny čo najparalelnejším spôsobom. Chcel by som zdôrazniť, že ten, tu, tento týždeň sme sa stretli so všetkými veľvyslancami stredoamerických krajín a vymenili sme si vzájomné stanoviska, prebehlo to všetko pozitívnym spôsobom a na konci mesiaca marca v našom výbore zorganizujeme zasadanie, v ktorom si vypočujeme hlavných aktérov hospodárstva v Strednej Amerike. Budú to podnikatelia, mimovládne organizácia, investory. Takže budete mať priestor sa pýtať a podávať návrhy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Rád by som vám pripomenul, že čo sa týka tejto dohody, sa napl je naplánované na budúce zasadanie, je naplánované verejné vypočutie v mesiaci marci. Teraz sa môžeme presunúť e, k návrhu zariadenia ochrannej doložke. A tu je spravodajcom Jörg. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi jednoduché hovoriť o tejto záležitosti, pretože iní kolegovia majú veľmi podobný problém. A je to rovnaké ako v prípade kolegov z Peru a z Kolumbie, takže tu sa trochu vraciame v histórii, ale tiež sa pokúsim k tomu čo najlepšie vyjadriť. Myslím, že problémy sú veľmi podobné, ako je tomu v prípade ochranné doložky v dohode s Kolumbiou a z Peru. Rád by som sa venoval môjom príspevku niektorým záležitostiam, ktoré považujem za trochu otázne. Prvá vec. Som za to, aby sme nášmu priemyslu dali možnosť zareagovať na vývoj, ktorý tu nastane a takáto ochranná doložka si myslím je niečo ako taký záchranný pás Takže tu súhlasím s pánom Millerom. Chcem povedať, že ani taký záchranný pás e, nás nemôže 100% chrániť, takže musíme byť naozaj opatrní. A tiež si myslím, že možno bude potrebné nie len umožniť priemyslu a vyzvať komisiu, aby vyzval komisiu, aby konala, ale je potreba dať príležitosť aj sociálnym partnerom, nielen na jednej strane, ale na druhej strane obchodu, takže zamestnanci, ktorí sa tohto účastnia, ktorým to môže pôsobiť problémy. Absolútne súhlasím s pánom Sturdym, ktorý povedal, že tiež musíme rozmýšľať nad tým, ako pomôcť zamestnancom, ktorí majú problémy s určitým vývojom v Európe. Toto je naozaj dobrý nápad, dobrá myšlienka. O čo by som chcel požiadať komisiu v prípade tejto ochrannej doložky? Myslíte si, že je tu možnosť posilniť výrobcov, ktorí produkujú bioprodukty alebo fair trade produkty, predovšetkým v oblasti produkcie banánov, pretože vieme, že v tejto oblasti produkcie banánov fair trade nie je príliš častý. Často je tomu práve naopak a tiež bio banány nie sú až také časté, ako by možno mali byť. A tiež som chcel povedať jednu vec. Mám to potešenie byť nielen spravodajcov prípade ochrany doložky, ale aj teňovým spravodajcom v prípade celej dohody, takže pomáham pánovi Falbovi s touto záležitosťou. Chcel som povedať jednu vec. Samozrejme, v prípade ochrannej doložky ten sociálny program je možno nesprávne umiestnenie, som si tým úplne istý, ale možno mám pravdu. Čo sa týka celej dohody, tu by sme sa skutočne mali zaujímať o sociálne otázky. Mali by sme dbať na ľudské práva, na práva zamestnancov. A nielen by sme mali pomáhať ľuďom v Strednej Amerike, ale mali by sme pomáhať aj sebe samým, pretože tu môže nastať určitý rozvoj, vývoj taký, že mm, ľudia budú žiť vo väčšom blahobite, potom narastie náš export a toto nakoniec pomôže obom stranám Európe aj Latinskej Amerike alebo Strednej Amerike. Takže to je to, čo som chcel povedať v tejto prvej diskusii. Tiež som otvorený novým návrhom. Chcel som prejsť pozmeňovacie návrhy výboru Agri, pozrel som sa na ne včera, myslím si, že sú celkom adekvátne a predovšetkým pozmeňovacie návrhy týkajúce sa otázky e, banánov. Nebude problém ich tam zapracovať z môjho hľadiska. Takže vám chcem poďakovať za kvalitnú spoluprácu. Budeme pokračovať v práci. Pokiaľ máte nejaké návrhy, som naozaj veľmi otvorený a by som vám pomohol. Ďakujem. Um, Ďakujem. Myslím, že to, čo nám povedal Gabriel Mata o nariadení o ochrannej doložke v prípade Peru a Kolumbie, tak toto platí aj v prípade dohody so Strednou Amerikou. Neviem, či nám chce k tomu povedať ešte niečo viac, tentokrát k tejto, tejto otázke. Takže predpokladám, že to, čo ste povedali predtým, platí aj v tomto prípade. Áno, pán predseda, chcem len poďakovať, nič ďalšie. Ďakujem. Takže teraz dávam priestor ostatným, predovšetkým tieňovým spravodajcom. Takže najprv Janík zo strany zelených. Euh, Ďakujem, pán predseda. Srdečné blahoželanie spravodajcom. Áno. To čaro tých rokovaní spočíva aj v tom, že e, sa nastávajú aj v istým spôsobom prekvapenia. V poslednej fáze sa uh, Ehm, sme v Centrálnej Ameriky e, na e, tlak z EÚ, sme vytvorili kvóty a nakoniec teraz sme boli s tým všetci spokojní. To len dovolte mi povedať to či ono. Ide o regionálnu integráciu a tiež o výhody k integrácii. Nám pán kolega Zába povedal jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ja tu vidím jedno nebezpečenstvo, keď sa kvóty nebudú prerozdelené kolektívne, pretože pokiaľ e, všetky krajiny ratifikujú, tak potom sa všetko znova opätovne spochybní a potom bude veľmi ťažké uh, E, dospieť k tým našim, našim stanovým cieľom a náš parlament jednoducho musí trvať na tom, aby boli tie kvóty správodlivo prerozdelené na všetky signatárske štáty, ktoré túto dohodu ratifikujú. No a kto bude mať teda úžitok e, z tejto dohody, ktoré sektory, ktorých sektorov sa pre všetkým týka. Teraz e, môžeme si zobrať napríklad finančný sektor, čo sa týka eh, tej dopadovej štúdie, ktorá hovorí o tom, že krajiny Centrálnej Ameriky stratia kontrolu nad eh, bankami a s tými facilitami. Je to eh, pozitívne hodnotenie pre moju politickú skupinu? Určite nie. Pretože <clears throat> Panamu môžeme vynechať, myslím, pretože to je daňová oáza. Ale nebolo by dôležité pre krajiny Centrálnej Ameriky vytvoriť tu priestor. Predovšetkým, čo sa týka podpory mladých, prie, mladých podnikateľov, mladých branží, tak aby tu bola možnosť vytvoriť a vybrovať politiku, ktorá nebude zastávať len tie veľké skupiny, či už je to Centrálna Amerika, USA alebo Európa. Pre nás, ako zelených, ide o to, aby sme podporili regionálnu integráciu a potom tiež skonštatovali a stanovili, kto je e, víťazom a kto je porazeným v rámci e, tejto zmluvy. Ja s tým nie som úplne spokojný a ide tiež o to, aby sa a ide o to, aby e, to nebola len kompenzácia pre európske krajiny. Musíme a nepostačuje, aby sme krajinám, ktoré sú ohrozené, odovzdali šek. Pán Šulc, pán predseda, budem veľmi stručný. A chcem sa pripojiť k tým poznámkám pána Janika, pretože čo sa týka tej situácie ako generálne, zásadného miestnenia tejto zmluvy. My si myslíme, že musíme skutočne hodnotiť komplexnú realitu tejto dohody eh, v bilaterálnych vzťahoch medzi EÚ a Centrálnou Amerikou. A takisto mm, máme tu aj taký exkurs do príslušných dlhodobých eh, regionálnych a národných rozvoja. Dve veci, prosím. My sme eh, na konci tých rozhovorov s veľvyslancami všetkých dotknutých krajín my sme upozornili na uh, ten, tú obrovskú potrebu investícií, že tieto krajiny že tie krajiny, e, treba ich podporiť v, tých, e, v rámci toho hospodárskeho rozvoja. Myslím si, že tu e, e, sa stretáva e, pardon, tu nepostihuje táto dohoda ešte príslušné požiadavky e, dňa, pretože banky, finančný sektor e, v Centrálnej Amerike ovládajú. Takže e, my tu nevidíme ešte samostatnú e, finančnú infraštruktúru v týchto regiónoch e, Strednej Ameriky, ale e, tu si musíme klásť otázku aj na pozadí krízy v Európe. Takže musíme si položiť otázku, ako e, sa budú financovať do dotknuté krajiny. No a to je z dlhodobého hľadiska otázka, ktorá sa taká El Salvadoru, Nikaraguj alebo Hondurasu. Takže je dôležité zohľadniť tieto otázky práve pri právach zamestnancov, e, pri právach tých chudobnejších vrstiev obyvateľstva a aby sme e, dostali možno aj tým očakávaniam, ktoré vyplývajú zo zatvorenia takejto zmluvy. A tretia vec, takže kto bude ten, čo bude mať úžitok z tejto zmluvy. To je otázka, ktorú uh, si musíme položiť a na tom hearingu to musíme veľmi presne postihnúť a sa na to opýtať tak, aby sme dospeli k všeobecnému viacstranému podporovaniu uh, predovšetkým aj malých a stredných podnikov na obidvoch stranách Atlantiku, teda tak, a, tak v Európe, ako aj v Strednej Amerike. Možno ešte si môžeme povedať, že my sme tu v rámci týchto monitorovacích skupín veľmi dobre pripravení, odvedli sme obrovský kus práce a vidím, že uh, je tu záujem e, tieto otázky vyriešiť. Mm, e, Požiadam komisiu k samotnej obchodnej dohode. Pán Jürgensen a k e, Friedrich Michels potom k tým doložkám. Matthias Jürgensen ako prvý. Do a press? Fires, Yeah, good. Yes, um, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne za tú možnosť uh, prehovoriť v tejto veci. Mám zo pár krátkých uh, poznámok. Mm, nadviažem na poznámky poslancov. V prvom rade my si myslíme a pod, veľmi podporujeme túto dohodu a dúfame, že Rada a parlament absolvujú potrebné postupy na to, aby vec vstúpila čo najskôr do platnosti. Myslíme si, že je to dobrá dohoda pre Európsku úniu. Má e, vysoké kvality, ide o prístup na trh pre hráčov, ktorí sú v záujme EÚ, pre Latinskú Ameriku. Umožní to stredoamerickým štátom, aby zrýchlili svoj ekonomický rozvoj ďalšími vývozmi do EÚ, pokiaľ ide o e, výrobky, ktoré, o ktoré majú záujem, budú e, môcť diverzifikovať vývoz e, do EÚ a tiež to bude dohoda, ktorá podľa nás je v súlade s politickými prioritami EÚ pre Latinskú Ameriku teda regionálna integrácia a znižovanie, e, odstraňovanie chudoby. Touto dohodou budeme mať možnosť e, podporiť ďalšiu obchodnú integráciu v Strednej Amerike. Je to v súlade s krokmi EÚ od e, začiatku 80. rokov, od mierotvorného procesu, niečo, čo vlastne vždy veľmi podporoval parlament kde sa nachádzame dnes, e, prezentovali sme návrh na podpis dohody e, e, na pôde rady v októbru. Októbri rada nám oznámila, že predpokladajú, že podpisy by sa mohli realizovať v koncom mája. Dúfajme, že proces bude rýchly Dúfajme, že to bude v priebehu júna a potom budeme môcť vlastne posunúť dohodu Európskemu parlamentu na jeho súhlas. Takže po, po podpise tu bude moment, kedy to parlament bude mať formálne v rukách. Je však veľmi dobré, že, ste, že už ste začali na tom pracovať teraz. Len e, zo pár poznámok k bodom, ktoré ste nadniesli. Otázka kvót. E, či to bude e, rovnocené rozmiestnenie tých kvót na krajiny Strednej Ameriky. Myslíme si, myslí, že, že veríme v regionálne kvóty, ale máme určite e, možnosti distribuovať tieto kvóty na cukor, e, ryžu, na jednotlivé krajiny regiónu. To je niečo, čo je nad rámec tohoto dojednania a čo podporí rast tohoto regiónu. Takisto sme zapojili ehm, silnú kapitolu o, o udržateľnom rozvoji. Tu nebudem hovoriť o podrobnostiach, ale ako určite viete, a ako to platilo pre ďalšie dohody, táto dohoda obsahuje Eh, do, eh, dojednania pre obe zmluvné strany implementovať a rešpektovať dohovor o práci a, a prac, pracovnom čase signatárov. Takisto si myslíme, že tu bude konzultačný mechanizmus s občianskou spoločnosťou a špecifický mechanizmus pre E, vysporiadanie e, sporov v tejto kapitole. Takže celkovo si myslíme, že je to dobrá dohoda a dúfame, že získame v parlamente širokú podporu, pretože podľa nás to bude e, dobré posolstvo pre EÚ, pokiaľ ide o podporu Latinskej Ameriky, ktorá nie je v, najľahších, e, v najľahšom práve období a rýchle, rýchly vstup do platnosti by len napomohol dobrému chodu veci. Ďakujem. Máme tu tiež návrh na rozhodnutie rady k tejto, k tomu, k tejto dohode. Nemôžeme však vstúpiť do procesu zhody, kým, e, kým nám to neodobrí rada. Pokiaľ ide o dojednanie k doložkám, kto, hovorí, kto prehovorí v mene komisie? Nech sa páči, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne, pretože už sme hovorili o veľa bodoch. Zaznela tu otázka, či by sme mohli využiť nariadenie ochrannej, o ochrannej doložke na posilnenie obchodu v oblasti free trade. Um, Myslím si, že pokiaľ vždy, pokiaľ narastie import, je to dôsledkom liberalizácie obchodu, e, tak e, to ďalej potom už nezachádza. Čo sa týka stabilizačného mechanizmu v oblasti banánov, nemali by sme hovoriť o kvótach. Hovoríme to u spúšťacích objemov, ale nie o kvótach, pretože kvóty boli zrušené dôsledkom nariadenia VTO a máme e, špeciálny colný systém len pre banány. Ďakujem. Ešte pán Salba. Iba veľmi stručne najprv chcem poďakovať tenevému spravodajúcovi za jeho príspevky. Súhlasím s pánom Jadotom, že táto dohoda bude príležitosťou pre podporenie integrálnej E, regionálnej integrácie v stredoamerických regiónoch. Dúfame, že tomu tak bude. Som pripravený s ním viesť dialog a súhlasím tiež s problémom rozmiestnenia kvót a som rád, že komisia si je vedomá tejto záležitosti. Budeme o tom ešte diskutovať, pokúsime sa nájsť vhodné riešenie. A stručne, čo sa týka finančného systému, náš európsky finančný systém je konkurencieschopnejší než stredoamerické, stredoamerický a je tiež viac našich baniek prítomných v stredoamerickom regióne. A tomu sa nemôžeme vyhnúť. Musíme sa uistiť, že naše banky napomôžu tomu, aby stredoamerický finančný systém bol konkurencieschopnejší, aby stredoamerické spoločnosti mali väčšie príležitosti, aby tam bola väčšia likvidita a aby z toho profitovali stredoamerickí občania. Takže toto musí byť podľa mňa našim cieľom. Tiež som presvedčený, rovnako ako komisia, že táto dohoda je pozitívna pre obe strany. Takže počkajme si na štúdiu London School of Economics, ktorá bude k dispozícii zanedlho. A v nej potom uvidíme konkrétny prínos pre oba regióny. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz Jörg Leifried eh, k tomuto nariadeniu. Much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto zaujímavú diskusiu. Máme veľa vecí, na ktorými sa budeme musieť zamyslieť. Predovšetkým, čo sa týka bioproduktov a produktov fair trade, nad tým sa musíme zamyslieť, či by sme toto nemohli v rámci ochrannej doložky trochu pozmeniť. Ďakujem pekne. Ďalším krokom, ďalšie kroky v oblasti dohody musíme počkať na rozhodnutie rady. Čo sa okolo ochrannej doložky musíme e, napísať návrh správy na naše ďalšie zasadanie v marci. Item 19. now is uh, voting time. Prepare. you. Tak a teraz ideme hlasovať. Pripravte si kartičky a hlasovacie zoznamy. So a usaďte sa. Are you ready? Takže ste pripravení? Okay. V poriadku. Takže nebudeme hlasovať ohľadom správy Marielly de Sarnes ohľadom Európskej únie Číny, tak ako o to požiadala včera. A tým pádom sa dostávame k hlasovaniu ohľadom správy pána Fielnera. Je to práva hľadom systému všeobecných colných preferencií GSP. Pán spravodajca, máte slovo. Len veľmi stručne chcel som využiť túto príležitosť, aby som mohol poďakovať všetkým, ktorí sa toho účastnili. Je to naozaj veľmi komplexná otázka, ktorá obsahuje veľa technických zmien a v neposlednom rade by som chcel poďakovať Helene zo sekretariátu za jej fantastickú výpomoc, ktorú nám poskytovala mne a aj mojim kolegom. Takže než budeme hlasovať, ďakujem. Uh, Len aby ste mali predstavu o komplexite tejto záležitosti, 24 pozmeňovacích návrhov zo strany spravodajcu, 182 pozmeňovacích návrhov zo strany výboru, 28 z výbor DV a toto všetko musíme vziať do úvahy. Takže ďakujem pán spravodajca za túto skvelú prácu, ktorú ste tu odviedli a za spoluprácu s členmi výboru. Predovšetkým ďakujem teňovým spravodajcom. Tak, teraz môžeme pokročiť. Začneme pozmeňovacím návrhom číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Blok 1, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 3 z výboru DV. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46, 47, 48 a 59, prvá časť prvé časti sú identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh. Päťdesiat jednotka. 54, 55 a 56, 57 a 59. Druhá časť týchto e, pozmeňujúcich návrhov je identická. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. To si preveríme. Preveríme si elektronicky tieto body 51 a následné. Otváram hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 52 a 4, ktoré sú identické, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 61, pardon, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Prepáčte, 60 a 5 sú identické, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Zamieta sa. Tak tentokrát je to 61, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme si pozmenujúca návrh 61. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 66. prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 68, 70 až 73, 66. Pardon, 73. Tri pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 66 Časť druhá, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz pozmenujúci návrh 80 a 84, ktoré sú identické za Maria, nehlasuješ o, o svojom vlastnom pozmeňujúcom návrhu? Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 79 za, proti, Zdržal sa niekto, zamieta sa. 83 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Devina za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 85 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 2 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz 92, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. To si preveríme elektronicky. Hlasujme. Očividne moja kartička už nefunguje. Ja samozrejme hlasujem za. Teraz už funguje. Hlasujeme o o 92 a končím hlasovanie elektronicky. Zamieta sa. Deväťdesiat tri za. 15 proti 15, čiže zamietnuté spolu s mojím hlasom. Nikto sa prosím nestiažoval na postup. Ľutujem, ale bolo to zamietnuté. 93 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 94 preveríme elektronicky. A takisto sedmička spoločne. Hlasujeme o nich spoločne. hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Deväťdesiat šesť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromisný návrh číslo 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 98 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 99 a 9 spoločne, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Stovka, 100, a teda za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Číslo 10. E, DV za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Sto dvojka. A tu je návrh ústneho pozmeňujúceho návrhu. Ste niekto proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Takže ústny pozmeňujúci návrh e, je e, indikovaný vo vašich hlasovacích zoznamoch. Hlasujeme teraz s ním, zapracovaným za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Bloku hlasujeme o dvo, číslo 2, za, proti, zdržali sa, príjima sa 107, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmenujúci návrh 108, za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 109 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 113 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 14 z 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sto šestnáct za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sto sedemnáct za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 118 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 119 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 120 a 121 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 120 a 121 si preveríme elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 122, 123 a 124. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preverme si to. 22, 23, 24. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15. Za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. Pozmejúci na číslo 15. Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sto dvadsať päť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 126 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmenujúci návrh 127. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 128. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 130. Nie, 129. 129 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Sto tridsaťdva. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 133 za proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Číslo 11 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 134 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmejúci návrh 12 za. Proti. Zdržal sa niekto? Po kompromisný pozmenujúci návrh číslo 1. Za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Prechádzame až, až k číslu 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Boli tu body, ktoré boli stiahnuté. 15, yeah, 15. Pozmeňujúci návrh 16. Pán Kaspari, možno sa mýlim, ale môžeme sa presvedčiť, čo sa vlastne udeje 136. 136. Ako mi hovoria, vypadáva kvôli prijatiu kompromisného návrhu. Chcete k tomu niečo povedať, Christopher Fielner? 136 vypadlo. Myslím si, že je súčasťou, keďže e, ostatné sú s, e, stiahnuté, tak majú pravdu, ale mám šalamúnske riešenie, môžeme o ňom hlasovať a potom technicky to môžeme doladiť, aby sme sa nemuseli ešte raz stretať a hlasovať len o 136. Takže 136. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. si návrh 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 156 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 157 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 160 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 160 hlasujme. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 18 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 161 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmejúci návrh 162 e, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmejúci návrh 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 165 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 166 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. pozmeňujúci návrh 169 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 174 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 175 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 176 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 173 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 171 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 172 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 177 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 178 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 180 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmienci návrh 22 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 179 za ten e, vypadáva, ako mi hovoria. 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 181 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 182 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Toto tiež platí pre následné pozmeňujúce návrhy, ktoré boli odhlasované spoločne. 183, 6, 7, 8, 9, 190 potom tiež. 185, kto je za? Proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz sa presunieme až k číslu k spoločnému hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch 193, 194, 195, 196, 197, 198 a 199, ktoré sú identické. Hlasujeme za ne. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamietajú sa. Pozmeňujúci návrh 200 kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 201 a 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. si návrh 202 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 205 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 206 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 207 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, zdržal sa niekto, prijíma sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pardon. 33. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto? Zamieta sa. Presuňme sa teraz 34. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa. 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. A teraz záverečné e, hlasovanie. Hlasujeme o návrhu komisie tak, ako bol pozmenený. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. A prijíma sa 22 hlasmi v prospech, 5 proti. Teraz návrh legislatívneho uznesenia. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 18 e, hlasov za, 6 proti, 6 sa zdržali. Blahoželáme pánu spravodajcovi. E, prečo máte ruky hore? Už preto, pretože si e, žiadam slovo, pán predseda. Rád by som požiadal o dve veci. Poprvé, možno e, žiadam pre predsedu, neviem koho presne mám, e, koho mám žiadať. Na základe tohto hlasovania by sme mali teraz začať rokovať s radou, aby sme našli e, zhodu, pretože nie sme snáď tak vzdialení v názoroch, ako nám ukazujú prvé stretnutia. A po druhé by som chcel požiadať, aby toto bolo na programe čo, na čo najmož, najbližšom možnom plenárnom zasadnutí Myslím si, že treba hlasovať, či treba sa presunúť okamžite k, k zhode v prvom čítaní e, s radou bez hlasovania v plene. Daniel e, Kaspari. Pán predseda, ja som to pochopil ako balíček, že povieme, že začneme rokovať, ale čo najbližšie plénum e, využijeme na to, aby sme obe veci spojili, inými slovami. Toto je teda vyjasnenie, hovorí pán predsedajúci. Kto je za také, takýto postup? Kto je za to, aby sme okamžite začali rokovania s radou bez predošlého hlasovania v pléne? Kto je za? Prosím, zdvihnite zreteľne ruky. Kto je proti? Prijíma sa. rokovanie, rokovací tým v našom mene sa bude skladať e, z mňa ako predsedu, ako zvyčajne z našeho spravodajcu pána Fielnera, tieňový spravodajca e, Dave, Dave Martin za SD, Robert Sturdy ďalej, Helmut Scholz za GUE, pani Tyler za Zelených a za EFD Mateo Salvini, ak proti tomu nič nemáte, to je zvyčajný postup. Ďakujem vám teda pekne. A potom sa, sa s vami spojím vo veci časového harmonogramu. A spojíme sa aj s radou. Teraz prechádzame k bodu 20. Hlasujeme o bode 20 a to je e, postup e, s, e, súhlasu. Ide o zmenu a doplnenie k stanovám a rokovaciemu poriadku Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk. Ja som spravodajcom a môj návrh je, aby sme dali súhlas k uzavretiu e, s uzavretím s touto zmluvou. Hlasujeme o, celej, o celom návrhu. Je to elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa e, jednomyselne. Toto je koniec hlasovania a vrátime sa teraz k bodu číslo E, ide o aktu, mhm. pretože včera sme začali diskusiu k tejto veci. Mali sme však iba čas vypočuť si e, pána komisára, takže sme sa dohodli, že diskusia bude dnes pokračovať. Žiada si niekto o slovo? Pán Arif, nech sa páči. Monsieur, monsieur le Président, chers, euh, chers collègues, j'ai pas eu l'occasion... No, vážený pán predseda, vážení kolegovia, včera som žiaľ nemohol si vypočuť eh, to, čo nám povedal pán komisár. Pretože pokiaľ chcete hovoriť tieto záležitosti, mám tu zoznam, ktorý sme spísali včera. Môžem vás na ňo zaradiť. Pokiaľ je to procedurálna otázka, dám vám priestor sa k tomu vyjadriť. Puis hier, j'ai pas eu l'occasion de m'y inscrire, si vous permettez, Monsieur le Président, euh, voilà. Nemohol sa včera dať zapísať na zoznam rečníkov. Takže dúfam, že ma môžete zapísať dnes. Dobre, takže najskôr máme rečnícky zoznam zo včerajška. Najskôr spravodajca David Martin, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme pánovi komisárovi, že sa znova opäť k nám vrátil dnes do poludnia pri jeho pracovnom zaneprádnení To nie je úplne ľahké, ale ako sme včera povedali, táto otázka v pátak v parlamente ako aj vo vernosti je veľmi sporná. Preto by sme sa veľmi a, tešili a pardon, preto sa veľmi tešíme, že mm, občianská spoločnosť sa takto zaujíma o našu prácu Včera sme v petičnom výbore dostali eh, petíciu s dvoma miliónmi podpisov, to znamená, že záujem je skutočne veľmi veľký. Určite sa v budúcich týždňoch stretneme s eh, so zástupcami eh, občianskej spoločnosti, tak aby sme si vypočuli ich obavy a preniesli ich snáď aj na túto pôdu. Takže, pán komisár, tak ako sme včera hovorili, otázka transparentnosti veľká časť tej nedôvery, myslíme si, e, sa môže odvodiť e, z toho, že sa musí vyjednávať o tejto dohode. Samozrejme musí vládnuť medzi vyjednávačmi dôvo, e, dôverami ako výbor. Samozrejme, vieme, že niekedy si to vyžaduje, že musíme rokovať s zatvorenými dverami, ale my ako parlament E, nepovažujeme také všeobecné zatajovanie alebo utajovanie rokovaní o tej dohode akta za e, presaditeľný, presaditeľné. My sme e, už k tomu vyjadrili dva dokumenty, v ktorých sme žiadali o väčšiu mieru transparentnosti. A keď chceme byť férovi, tak musíme povedať, že tí, ktorí majú právo, e, tak majú veľmi často um, e, prístup k informáciám, ktoré e, nie sú prístupné a tak pre občianskú spoločnosť ani pre parlament. A toto je absolútne porušenie toho postupu rokovaní. Dobre, ale teraz to už máme na stole a parlament sa musí vyjadriť k tomu textu, ktorý sme dostali na stôl. Uh, len do zápisu musím povedať, že ja a parlament ako taký, že my skutočne zastávame e, pozíciu, e, že treba chrániť európske vynálezy, európske autorské práva, európske duševné vlastníctvo. Áno, samozrejme, toto je potrebné chrániť, pretože bez toho Európa nebude konkurencia schopná. My e, to nemôžeme nechať otvorené, to je absolútne jasné. Preto máme skutočne veľký záujem na ochrane nášho duševného vlastníctva, ale nie je tu len o hospodárske záujmy, ale aj o tovar, ktoré môže e, byť nášmu trhu nebezpečný, napríklad e, falšované náhradné diely do automobilov, do lietadiel, falšované lieky a tak ďalej. Ale môj problém s aktou nespočíva v tom, že, uh, že čo uh, vyplýva, vyplýva teda z toho, nie z toho, čo je tam uvedené, ale z toho, čo z toho môže vypla, vyplynúť, pretože tie uh, detaily uh, sú mimoriadne dôležité. My síce vidíme teraz text, ale nevieme presne, čo znamená úplne 100% a preto sa musíme uh, pobaviť a musíme diskutovať jednoducho o Eh, aplikácii tohto textu. Pán komisár bol taký láskavý, že hovoril o tých legendách okolo akty. Mne nejde o to, aby sme hovorili teraz o legendách a nejakých eh, historikách, ale o faktoch. A pán komisár takisto hovoril, že v texte akt fakty, nie je žiadna doložka o trojnásobnom porušení pravidiel, že nikto nestratí teda e, internetový prístup, keď trikrát poruší e, toto e, pravidlo, to bolo v predchádzajúcom znení textu, dnes už to tam nie je a takisto tu nie sú žiadne sankcie voči individuálnym využívaním a keď by my chceli a keď mi niekto bude chcieť um, kontrolovať na hraniciach moju MP3, tak aj tak ja sám neviem, či tieto boli downloadované legálne alebo nelegálne, nelegálne. Takže tak tento postup nemá byť uh, realizovaný, ale samozrejme je dôležité si presne povedať, ako sa má akta vykladať. Pretože pokiaľ budete mať uh, dojem, že niečo nie je v texte, alebo že máte nejakú povinnosť napríklad kontrolovať svojich zákazníkov, tak e, budete, e, pôjdete teda ďalej, ako je uvedené v texte. E, takže nie preto, že to je uvedené v texte tejto dohody, ale preto, že cítite túto povinnosť. No už neviem. Pán komisár hovoril, že táto dohoda smeruje proti porušovaniu autorského práva vo veľkom rozmere ale keď si čítate tento text a keď ste, ste experta, ale jednoduchý, ste jednoduchý úradník, možno na hraniciach, vy neviete, aký je ten komerčný dopad eh, v rámci eur, alebo ako je definovaný ten komerčný rozmer eh, v európskej legislatíve. Preto musíme skutočne eh, sa postarať o to, že stanovíme pravidlá na aplikáciu tohto dohovoru, pretože to nemôžeme nechať otvorené. Predovšetkým, čo sa týka generických liečiv, tu e, máme veľmi podobné, e, podobnú dichotómiu. Komisia tiež povedala, že sa to nevzťahuje na patenty, ale a generika sa e, dohovorom akta nestanú ilegálne, ale máme tu colníkov, máme tu policiu, máme e, hraničné kontroly, ktoré, e, ktoré hľadajú falšované produkty a nám jednoducho prax ukázala, že boli ilegálne zabavenia generických liečiv na hraniciach a preto si musíme stanoviť ako prioritu pre Európsku úniu, aby sme Eh, my, pardon, my ako Európska únia máme prioritu, že musíme nechať falšované produkty na hraniciach. Nesmú sa dostať cez hranice a v prípade porušovania autorského práva, eh, OK, ale eh, niekedy sú generika obdobne zabalené ako originálny liek, jednoducho z bezpečnostných dôvodov, napríklad keď sú určené pre nemocnice, pretože tieto trvajú na tom, aby to bola rovnaké balenie a nejaký nejaký úradník, ktorý sa tomu nerozumie, to bude považovať za falšovaný produkt. Takže musíme si povedať, že Eh, potom, eh, keby sme mali málo generík, ktoré by sa dostali eh, cez naše hranice, alebo by sa hranice stali absolútne nepripustné pre generiky, to by mohlo byť tragické pre naše lekárske zariadenia. No už, pán Martin, mi sa zdá, že vy tu teraz preháňate, ale o tom nejde. Ja žiadam len jasnosť, transparentnosť pre akta, ktorá sa musí dosiahnuť v najbližších mesiacoch, aby, tak aby parlament o tom mohol s dobrým svedomím hlasovať na pre tlačové konferencie v minulom týždni som to označil ako uh, náhodného spravodajcu. Ja som e, to nebol náhodný, ja nie som náhodný spravodajca, ja som perfektný spravodajca, pretože som sa tomu venoval bez e, predsudkov. Samozrejme pre mňa dôležité, aby sme dospeli k nejakým výsledkom. Komisia chce akta predložiť aj súdnemu dvoru. To považujem za dobré. Európsky parlament by e, mal však na súdny dvor e, smerovať takisto svoj právny dopyt, či je akta zlučiteľná s ostatnými zmluvami, aj do akej miery je akta zlučiteľná s chartou základných práv. Máme aj medzi, rôzne medzinárodné e, dohody, s ktorými musí byť akta odladená a nesmie nám kolidovať s rôznymi ďalšími medzinárodnými záväzkami a na túto otázku by som mal od súdneho dvoru rád odpoveď. A ako som povedal, tie detaily sú veľmi dôležité. Aplikácie Akty, môj návrh pre kolegov vo výbore. Um, by som chcela odporúčať, aby sme aplikovali náš pôvodný čas e, na, pre aktu, ale nie aby to bolo záver, nie aby sme to vypracovali e, záverečnú správu, ale aby to bola medzispráva, taká e, dočasná správa. My zoznam vytvoríme alebo vypracujeme aj zoznam otázok pre komisiu. Ehm, komisia môže povedať, že áno, už to máme na webovskej stránke a tých 10 mýtov o akte už stratilo svoje čaro. Uh, lebo sú vysvetlené, komisia nám nemôže niečo hovoriť, ale musí nám jasne ukázať, aké pokyny budú vydané, aby sme presne videli, aké vykonávacie predpisy sa na aplikáciu akty použijú. My nechceme dostávať informácie od eh, prevádzkovateľov internetu. My chceme vidieť veľmi jasne, kde sa bude tiahnuť tá červená línia medzi právami užívateľov internetu a ostatnými. My chceme veľmi presne vedieť, ako sa bude akta aplikovať a toto nie je len v mm, kompetencii komisii, ale aj členských štátov. Bulharský ministerský predseda povedal, že nechce, aby akta urobila z jeho občanov zločincov, pretože ešte nie je vyjasnená e, právna príslušnosť pre trestné stíhanie. A my ako Európska únia musíme si byť vedomi toho, a musíme presne vedieť, ako to členské štáty použijú a za roky používania nám musia členské štáty takisto e, oznámiť, ako mienia zmeniť svoju legislatívu, pretože možno, že v rámci e, aplikovania dohovoru akta budú musieť byť zavedené a stanovené nové skutkové podstaty. Takže je dôležité, aby sme možno zmenili aj e, spoločenský aký a my predtým, ako sa rozhodneme k takémuto kroku, musíme veľmi presne vedieť, o čo tu ide. My uh, očakávame isté odpovede, zatiaľ tieto odpovede nemáme, ale vieme veľmi presne, že sa musíme rozhodnúť, či sme, pre, či sme za alebo proti akte. Uh, tu v parlamente e, to musíme, e, sa k tomu, sa musíme k tomu postaviť veľmi rozumne, musíme zohľadniť obavy našich občanov a musíme dospieť ku koherentnému a premyslenému riešeniu. My sa nesmieme ponáhľať, nesmieme nič preskakovať, musíme jednoducho dospieť k premyslenému výsledku a keď sa nám to podarí, tak budeme vieryhodní tak voči členským štátom, ako aj voči našim voličom. Ďakujem. Len dve poznámky, pretože náš, nás tlačí čas. Pokiaľ to, to neovládnete sami, budem vás musieť bohužiaľ useknúť. Takže po druhé dám prednosť tieňovému spravodajcovi pre vyjadrovaní a preto začneme Kristoferom Fielerom EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán komisár, ďakujem David. Musím povedať, že som veľmi rád, že konečne o tom začíname hovoriť. Je to niečo, na čo som už veľmi dlho čakal, aby príležitosť dost- parlament dostal príležitosť riadne analyzovať tento text. Je tam mnoho E, rôznych otázok v rámci verejnej diskusie a my to musíme nejak roztriediť a vyriešiť. A na základe textu a na základe právneho stanoviska a podľa toho, čo som ja mal možno zatiaľ vstrebať, mám ten dojem, že asi 50% z toho sú iba mýty. Napríklad jeden mýtus, ktorý som počul, že od prvého dňa, čo sa začalo diskutovať o akte, že by to znamenalo, že teraz colníci začnú kontrolovať môj iPod. Toto je ten prvý mýtus napríklad. Takže tí hovorí sa tam, toto je teda jasný mýtus, ale pravdepodobne 50% týchto rôznych otázok a pochybností e, sú mýty, ale ten zvyšok môžeme detailne preskúmať. Mali by sme to urobiť a preto som rád, že to komisia posunula Európskemu súdnemu dvoru, pretože to pomôže aj nám lepšie hodnotiť jednotlivé body tejto dohody. Komisia aj David hovorili o transparentnosti a nedostatku transparentnosti. Myslím, že to vyvolalo dosť veľkú nedôveru a keď sa pozriete na záznam z plenárky, nájdete tam množstvo vyjadrení napríklad z mojej strany a zo strany iných kolegov, ktorí sa na toto stiažovalo. Stiažovali a žiadali väčšiu transparentnosť. Myslím, že prechádzame do novej éry, čo sa týka obchodných rokovaní. V minulosti takéto rokovania sa vždy konali takýmto spôsobom, ale myslím, že od tej doby, čo vstúpil do hry Európsky parlament a čo sa začal brať viac do úvahy aj verejný názor na takéto otázky, veci sa budú meniť. Ale musím povedať, že som nevidel žiadnu dohodu v obchodnej oblasti, ktorá by bola tak transparentná ako táto dohoda akta. A teraz, keď, ale teraz, keď sme si prečítali všetky texty, Takže táto dohoda je dosť priekopnícka, pretože mení staré spôsoby rokovania. Rád by som povedal jednu vec veľmi jasne. Strana EPP, ktorú tu zastupujem, my jasne chceme, aby boli v medzinárodnom kontexte chránené práva duševného vlastníctva. Potrebujeme na tom tejto oblasti spolupracovať. Je to potrebné pre hospodárstvo aj pre ochranu spotrebiteľa. Presne tak, ako hovoril David. Veľká otázka, ktorú sa pýtame sami seba, je, ak tá tu správnou odpoveďou v kontexte medzinárodnej spolupráce. Pretože je veľa vecí, ktoré nepotrebujeme. Nepotrebujeme prerábať e, vyváženosť medzi ochranou duševného vlastníctva a spoločenskými slobodami napríklad. Takže rovnako tak si myslím, že by sme si mali spomenúť my aj občania, že je to legislatíva, ktorá mení každodenný život ľudí. Nie je to tá obchodná dohoda, ale tá legislatíva, ktorá môže byť jej dôsledkom. A až doteraz som mal ten dojem, že tu nie je žiadny úmysel meniť legislatívu okrem mojej vlastnej krajiny, Švédska, kde ten plán majú. A musím povedať, že som pochopil posolstvo komisie, že tu nenastane žiadna veľká zmena. Počul som to od komisie, od našej vlastnej právnej služby, ale bohužiaľ nedám za to roku do ohňa a preto to preskúmam a všetci to preskúmame do posledného detailu myslím, že by sme mali vyzvať verejnosť, ktorá má určité otázky, aby nám pomohla s našou prácou, aby nám zaslali svoje pochybnosti, svoje otázky, tak aby sme to mohli riadne preskúmať a prešetriť. Teraz je potreba začať pracovať a začať roztrieďovať, čo je pravda a čo nie. Ale všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme medzinárodnú spoluprácu, aby sme medzinárodne chránili duševné vlastníctvo. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej Kamal z DCI. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať komisárovi, ktorý bol takým strážnym anielom zmluvy a ktorý zaručil, že táto dohoda bude kompatibilná so zmluvou. David hovoril, že diabol je v detaily. Máš pravdu, ale diabol potom nie je v akte, pretože ste povedali, že v akte žiadne detaily nie sú. Takže toto bolo veľmi dobré vyjadrenie. Potom, čo som si vypočul Christofera, súhlasím s tým, čo povedal on, aj čo povedal David, ale sú tu prirodzené hranice otázok ohľadom budúcich zmien. A Európska komisia môže vykonať určité kroky, ale musíme si vyhradiť flexibilitu a kompatibilitu do budúcnosti. Nie je tu žiadna potreba niečo momentálne meniť, až do tej chvíle, čo pochopíme, že sa veci v podstate menia veľmi rýchlo, takže potrebujeme sa zhodnú na to, čo budeme robiť. Je veľmi dôležité, aby sme podporili inováciu, ktorá neustále prebieha, tak aby sme v budúcnosti zaručili inováciu technológie, ale je potreba rešpektovať aj hranice. Celá táto oblasť sa mení a vyvíja. David má pravdu a tiež e, má na mňa urobilo dojem to, čo povedal komisár včera. A my podporujeme rozhodnutie komisie posunúť to Európskemu súdu. Od, potom je tu otázka harmonogramu. To je vždy taký problém. Ako rýchlo to môže všetko prebehnúť. Tiež tu zaznela veľmi zaujímavá vec ohľadom prekladu. Takže toto bolo naozaj veľmi zaujímavé. Parlament by sa na to mal detailnejšie pozrieť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Janik Šadov od Zelený. Pán predseda, ja budem veľmi stručný. Ja sa nechcem vyjadriť obsah, lebo to urobí spravodajca, ale ide mi len o ten postup. Článok 218 zmluvy hovorí o tom, že pri každom kroku v rámci medzinárodných rokovaní musí byť informovaný parlament o iniciatívach a v rámcovom dohovore v oceku 13 sa hovorí presne, že komisia nepodnikne a nezverejní žiadne podstatné iniciatívy alebo kroky predtým, ako bude parlament informovaný. Čo znamená? Tu je teraz tento dopyt na Európsky súdny dvor a my sme samozrejme za to, ale my sme sa o tom dozvedeli eh, z médií a teraz by ma zaujímalo, aby ste nám vysvetlili, prečo ste sa obrátili na Európsky súdny dvor a ja vidím jednoducho, že je tu porušenie rámcového dohovoru, medzi parlamentom a uh, komisiou, pretože keď si zoberiete časový harmonogram, tak to nie je to, na čom sme sa dohodli, pretože my tu máme iné kanály na informovanosť. Myslím si, že som bol dostatočne, dostatočne stručný a obsahovo sa tomu bude venovať môj kolega. Uh, Slovo má Karl Schlüter. So we will deal with that internally then maybe. <laughs> Takže možno sa tým budeme zaberať interne. Nesúhlasím, keď hovoríte, že tu je jasná nezhoda, pretože za každým, čo hovorím s právnikmi, tak nám to vykladajú iným spôsobom. A ja sám právnik nie som, ale a vy ste? Vy máte možno nejaký výklad a mnohí iní právnici majú zase ďalšie výklady. A pr- právna služba nám povedala, že nie je žiadny dôkaz prima facie, že toto priamo porušuje európsky, európske právo. Ale hovoria, že v niektorých bodoch by tam mohla byť trochu iná tonalita, mohla by to byť vykladané trochu iným smerom. A ako viete, že pokiaľ je tam nejaký konflikt, Európsky súd rozhodne o tom, ako to máme vykladať. Potom sa pozrieme na, a keď sa pozrieme na skoršie verzie dohody, vidíme, že sú horšie, než tak, ktoré máme pred sebou teraz. Takže mm, čo sa týka definície, eh, obchodnej škály na nepriame príjmy, alebo čo sa týka újmy. Toto všetko sa v rámci dohody menilo. A pokiaľ chceme zaručiť, že ľudia, jednotliví cestovatelia nie sú e, poškodení, prečo by sme nemali e, využiť formuláciu shall exclude individual travelers? Vylúčime jednotlivých cestovateľov. Takže nebude, to, nebude sa tam možno hovoriť o masívnom presúvaní údajov súdu, ale ako ste hovorili, nie je to rovnaká téma, ako sa hovorí napríklad v smernici Telekom. Ako ste hovorili, môže to viesť k obmedzenému prístupu k údajom a o tuto má obavy aj komisár OSN pre ochranu osobných údajov. A môže to viesť k tomu, že tu bude nejaká súkromná obchodná dohoda, ktorá obmedzi prístup k údajom. Nevidím tu žiadnu záruku toho, že by sa to nestalo. Čo sa týka technických e, prekážok k manažmentu digitálnych práv, myslím si, že je tam veľmi silná formulácia, ktorá bude mať dopad na inováciu. Pokiaľ je účelom akty podporiť inováciu, ja vidím, že to inováciu obmedzuje, pretože kvôli kolaterálnemu využitiu programov, ktoré povedú k porušovaniu digitálnych práv. Možno to nebolo primárnym úmyslom, ale uvidíme to naozaj veľmi silný účinok. Napríklad e, e, možno niektorý program si nebudete môcť stiahnuť na iPhone a tak ďalej z týchto spomenutých dôvodov. Takže pokiaľ chcete ochraňovať práva duševného vlastníctva, táto dohoda nie je napísaná správnym spôsobom. U mňa, u nás doma, v mojej krajine a pravdepodobne v mnohých ďalších sa hovorí, áno, tieto krajiny zastupujú 50 svetového obchodu, áno, ale len 5 porušenia eh, prav, práv v oblasti duševného vlastníctva sa odohrávajú v týchto 50 A ten zvyšok sa odohráva v krajinách, ktoré nepristúpili akte. Takže pokiaľ máme v úmysle rozšíriť aktu na základe bilaterálnych dohôd, myslím, že je to nedemokratický spôsob. A toto je moja otázka pre vás. Máte v úmysle využiť ustanovenia akty a dodávať ich k bilaterálnym dohodám s krajinami, ktoré nepodpísali aktu. Myslím, že toto je veľmi nedemokratický spôsob, ako meniť legislatívu týchto krajín. A tiež mi spôsobuje obavy to, že ustavenia akta nás tu nechajú v takej e, slepej uličke, pretože mnohé týchto ustanovení sa budú ešte prepracovávať napríklad v súvislosti s e, smernicou o elektronickom obchode. Toto môže všetko akta negatívnym spôsobom ovplyvniť a naďalej to môže narušiť e, slobodu prejavu a slobodu informácií. Ďakujem. A teraz dám slovo Kadári pretože bol spravodajcom a už mi nezostalo veľa času. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, vážení kolegovia. Pred pár týždňami som povedal, že ja sa na tejto maškaráde nezúčastním A dnes musím povedať, že predsa vítam, že sa v myslení e, mojich kolegov udiela istá zmena. Máme tu časový harmonogram, teraz myslím na kolego EPP, ktorý chcú, aby to išlo veľmi rýchlo a chcú tlačiť na komisiu ale musím povedať, že máme isté obavy a potom takisto ten vývoj v komisii. No a potom sa do toho involoval súdny dvor, na ktorý sa orientoval dopyt, aby sa po právnej stránke mm, vyjadril. My máme veľké obavy, čo sa týka slobody jednotlivcov, spoločenské, spoločenské právo, potom čo sa týka uh, transparentnosti pre aplikácie tejto, tohto dohovoru. A pán komisár hovoril, že to na veci v podstate veľmi nemení, keď sa navrhuje text, ktorý je nebezpečný, alebo ktorý vedie k otáznikom alebo spochybňuje niečo, aspoň pre časť z nás. A keď pán komisár povie, že to veľmi veľa nemení a to nie je teda dobré a lepšie by bolo sa toho textu, textu vzdať. V každom prípade bolo treba vylepšiť vzťahy medzi parlamentom a komisiou. Ja si myslím a som rád, že nám to umožní o tomto hovoriť. Je to bežná diskusia a tá diskusia teraz je oveľa transparentnejšia ako všetko, čo sa urobilo doteraz. Ďakujem za kolo otázok. Treba povedať, že k tejto veci EPP nemá e, výlučné právo hlasovať. Presuňme sa teraz, prosím, k ďalším rečníkom za SAD Jörg Leichtfried. <coughs> Musím ale nastaviť hodinky na váš časový limit. áno, ja som sledoval diskusiu a trochu sa čudujem, pretože my tu diskutujeme eh, o niečom, čo podľa môjho názoru nie je ani milé, ani, ani príjemné. Ja sám som, myslím, celkom milý človek inak, ale uh, v tejto diskusii to nechcem vôbec byť. Myslím si, a ja som si aktu pozrel, ja som právnik, myslím si, že sme tu a, a eh, poriadne nás chcú oklamať, pretože Európu vyzliekli, aby sa dosiahla dohoda, ktorá e, sa má zaoberať ochranou e, značiek a našich produktov a pravdepodobne e, sú US, mediálne koncerny v USA chránení ešte lepšie ako doteraz a mm, nejaký pán Spielberg sa musí možno obávať, či si môže kúpiť 16 alebo 17 súkromných lietadiel a nie možno len 15 ako doteraz. Takže my sme chceli dosiahnuť e, ochranu značky pre naše produkty. E, Švajčiarsko napríklad nefalšuje žiadne európske produkty. Spojené štáty takisto nefalšujú žiadne európske produkty a to sú tí, ktorí nie sú e, v rámci, e, ktorí nepristúpili k tejto dohode a to sú tí, ktorí e, ju napadnú na VTO. O tom sme tiež ešte nediskutovali, čo môže byť takisto veľký problém. Takže na čo nám bude táto dohoda vôbec? Ja vám poviem otvorene, ja nechcem klásť žiadne otázky, ale ja som proti dohode, ktorá zrazu uh, E, mení e, civilnoprávne nároky na trestnoprávne len e, preto, aby sa pár ľudí chránilo. Ja som z, proti, dohodu, ktorá, proti dohode, ktorá súkromné podniky núti k tomu, aby robili špionov v sieti v záujme ďalších súkromníkov. My v Rakúsku máme my máme také milé označenie na to a to je E, volá sa to, že blokový domovník a pochádza z čias, ktorú, ktorý nechcem ešte raz zažiť. Takže my e, vlastne zasahujeme touto dohodou do života mladých ľudí. My žijeme v 21. E, storočí. A toto sa nerešpektuje. Mladí ľudia idú internet, zaobchádzajú dnes s internetom oveľa samozrejmenšie, samozrejmenšie ako Eh, to vôbec tejto dohode odpoveda A ja si myslím, a dokonca po právnej stránke by ani asi nebolo možné, keby sme zaviedli prohibíciu. A prečo by sme zaviesť prohibíciu na nete? Ďakujem. Thank you. Uh, Pavel Zalewski, EPP. Ďakujem za EPP, pán Vasilevský. pán Zalevský. Áno, ďakujem, pán predseda. Budem, hovori, budem sa snažiť hovoriť 3 eh, minúty, ale keby som musel um, využiť viac času, tak poprosím, aby ste mali preto porozumenie. Hovoríme o dohode, ktorá je absolútne nová. Naša, náš výbor eh, doteraz nikdy nerokoval o dohode alebo o dojednaní, ktorý sa týka práv eh, našich občanov. A toto o čom hovoríme teraz, tak to sa týka tých najširších práv našich e, občanov v Európe. Keď sme hovorili o Kolumbii a Peru, hovorili sme viac ako 2,5 hodiny a myslím si, že tá diskusia na tému akta si vyžaduje mim, minimálne tento istý čas. Ale teraz k veci. Pán komisár, ja som e, veľmi starostlivo vypočul vaše vystúpenie včera a musím povedať, že tá diskusia, ktorá momentálne Eh, je v Európe o, medzi zastancami a protivníkmi aktie. Nejde len o eh, ne, sa netočí len okolo ochrany eh, autorských práv alebo duševného vlastníctva, pretože v Európe sú všetci za to, aby sa chránili tieto práva. Ale je to diskusia medzi tými, ktorí si myslí, že, sa ne, že netreba meniť nič vo, vo všeobecne záväzných predpisoch, že nie je potrebné ich prispôsobovať eh, k skutočnosti eh, v spoločenstve, ktoré, ktorá nastala po zavedení internetu, ale že dokonca ešte treba posilniť eh, práv, ochranu autorských práv a tými, ktorí si myslia, že najskôr je potrebné urobiť istý prehľad také všeobecnej legislatívy, e, zvážiť zmeny v spoločenstve, ktoré nastali po zavedení internetu do nášho života a stanoviť e, a premyslieť si, čo je potrebné e, zakázať a čo je potrebné dovoliť. Aj v kontexte intelektuálnom a potom až vypracovať predpisy, ktoré budú ochraňovať na novo de- definované práva. Ja nechcem sa týkať e, tovarových značiek, hoci samozrejme tá dohoda je aj v tomto trochu kontroverzná, ale týka sa samozrejme e, tiež tej slobody v internete. Táto dohoda a tu súhlasím s pánom komisárom, ktorý hovorí, že najväčšie ohrozenie, ktoré sú prezentované tými, ktoré napadajú tie nie sú, nie sú vôbec v tom dohovore. E, pretože skutočnosť nie je taká, že najdôležitejšie e, slobody obyvateľstva sú spochybnené, ale neznamená to, že akta je dobrou dohodou, ale je dohodou zlou, pretože je veľmi neprecízna, je veľmi všeobecná, e, zavádza sem uznesenia, ktoré nie sú známe kontinentálnemu práva, napríklad odškodnenie. My, to, v Amerike, my vidíme, že v Amerike sa to deje úplne inak ako v Európe. A to je takisto otázka zmeny práva. Napríklad, e, keď sa môže e, keď sa môže e, vysloviť sankcia bez toho, že by sa vypočula strana, ktorá bola zžalovaná. polsky. Mm, E, polský právnik, ktorý sa zaoberá e, ochranou a zmocnenec, ktorý sa zaoberá ochranou osobných e, údajov, takisto nás predtým varoval. Takže vieme, že sú tu určité mýty, ale určité otázky sú nám e, známe. Takže aká bola tá idea tých, ktorí iniciovali e, vôbec túto, e, túto dohodu? Pán predseda Prosím vás, dajte mi ešte pár minút, lebo v Polsku je to veľmi závaž, závažná záležitosť. Ja chcem len, aby ste mi dovolili dokončiť túto, e, ten nový príspevok. Už, už končím za chvíľočku. Takže akta je dohoda, ktorá e, vo svojich e, intenciách, v intenciách štátov, ktorý sa týka, mala veľmi veľa Eh, alebo mala ísť veľmi ďaleko v otázkach internetu. A preto eh, chcem eh, hovoriť tiež o, tej, o toho utajení tých rozhovorov a pokiaľ bola akta kompromitovaná v očiach mnohých obyvateľov EÚ, tak nedospej k zdanému cieľu. A keď si zoberieme reakciu jednotlivých krajín, vieme o premiérovi Bulharska, ktorý o tom hovoril takisto, um, polský parlament, nemecký parlament takisto nepodpísal, um, mnohé ďalšie vlády takisto nie. Takže túto uh, zmluvu, toto, tento dohovor treba považovať za mŕtvý a potrebné nanovo opísať, nanovo definovať e, rovnováhu medzi duševným vlastníctvom a ochranou jeho e, pra, e, autorských práv v internete. Je potrebné veľmi presne nadefinovať, čo je možné využívať na individuálne použitie a až potom je potrebné vypracovať nový dohovor a presne vymedziť oblasti jej použitia. Ďakujem. Ak každý využije viac času než ostatní, nebudeme spravodliví voči ostatným a každý má určite dôležité veci, ktoré chce povedať. Je to len prvá rozpráva o tejto téme. Určite bude ešte veľa príležitostí a času vrátiť sa k tejto téme. Ide tu o rovnosť a spravodlivosť medzi nami Slovo má pán eh, Busutil za výbor LIBE. Nie je členom tohto výboru, ale vítame ho tu za výbor LIBE. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som koordinátorom EPP eh, vo výbore e LIBE. My takisto sa zaoberáme s veľkým záujmom s, s tou, touto témou keď som poprvýkrát túto zmluvu videl, povedal som si, prečo by som mal byť proti nej. Ide tu o boj proti falšovaniu, proti pirátstvu. Prečo pre Boha by som mal byť proti? Ale potom e, na verejnosti sa všetko e, vymklo z kontroly. A pozerali sme sa na teda aspekty občianských slobôd, e, menovite e, slobodu na internete na, sme si zobrali pod drobnohľad. Ak komisia e, nás e, neukludní, že sa nedotknú slobody na internete, budeme musieť vlas- hlasovať proti tejto zmluve, hoci podporujeme e, boj proti falšovaniu a pirátstvu. Takže toto bol prvý bod z pohľadu občianských slobod. Táto zmluva vedie k vážnym obavám a tieto obavy treba e, riešiť. Bohužiaľ, napriek veľmi dobrej prezentácii pána komisára, nemyslím si, že všetky tieto obavy by boli e, upokojené. Po druhé, táto verejná rozprava e, na verejnosti už bola e, trochu skalená, e, priotrávená, tak povediac, e, dezinformáciami, ktoré treba poupraviť. Je tu množstvo politiz- politizovania tejto témy až do takého rozsahu, ktorú ťažko, ktorý dokážete e, e, vyjadriť. A bohužiaľ, pán komisár, je tu aj e, množstvo nesprávnej komunikácie zo strany komisie. A ak komisia nebude hovoriť o komuni- stratégii komunikácie, tak si myslím, že táto zmluva je prakticky mŕtva bez ohľadu na to, ako e, e, budete hovoriť k veci a správne, nebudú vám načúvať, ak sa toto nevyrieši. A to sa presne deje s aktou. Ďakujem. Uh, uh, pre tento moment uzatváram zoznam uh, rečníkov a teraz má e, slovo ďalšia rečníčka za EPP. Ďakujem, pán komisár pán predseda, vážený pán komisár, včera som si vypočula s veľkým záujmom váš záujem, vypočula som si informácie, ktoré ste nám poskytli a vlastne ste vyjadrili rovnaký pohľad, ktorý sa snažím ja šíriť u nás v, e, v Lotyšsku. Musím povedať, že ľudia nie sú presvedčení. Prečo? Rada by som e, e, pokarhala komisiu, pretože takýto dôležitý zákon, takáto zmluva nebola dobre vysvetlená verejnosti dostatočne široko. Komisia mohla predpokladať, že to bude viesť k výraznej diskusie, že verejnosť bude mať záujem. Do určitej miery už jednoducho je neskoro. Sú tu priradení komisári pre prácu s verejnou mienkou, aj napriek tomu verejnosť nerozumie všetkým aspektom akty Obavy smerujú e, dvoma kanálmi. Jedna skupina je proti akte vo všeobecnosti, nečítali to, ale sú proti zmenám všeobecne. Druhá skupina, inteligentní ľudia, ktorí si prečítali aktu, poukazujú na to, že veci sú veľmi nejasné v tejto zmluve. Ľudia poukazujú na možné porušenia osobných slobôd, ak sa pozrieme na blok problémov falšovania, nie je toto dostatočne e, definované. Je tu možnosť širokého výkladu termínu. Ďalej potom ľudia majú obavy, že tretie strany, naši konkurenti, budú mať možnosť rozhodovať o, o, o e, ich e, konkurentoch v, konkuren- v hospodárskej súťaži. Veľmi nejasné formulácie 12, e, články 12.1, 2, 12.3 hovorí o tom, že bez e, toho, že sa dokáže, že kroky sú e, trestnoprávne, e, bude sa môcť konať. Ďalšia nejasnosť na, v obchodnom význame. Čo je tým myslené? Akta nežiada špecificky o to, čo sa bude diať. To znamená, že by niektorí poskytovateľia mali filtrovať určité e, informácie, aby mohli zabezpečiť neprerušený poskytovanie svojich služieb. Z moj, e, ako hovoria odborníci, e, takéto filtre by sa dali použiť na porušovanie osobných slobod. Myslím si, že sa musia udieť ešte mnohé kroky, ale podľa mňa budú prineskoré a nemyslím si, že tento zákon proti falšovaniu ktoré, ktorý je ako taký potrebný, že, e, že, že ho ešte úspešne vzkriesíme, pretože už je e, neskoro. E, nereagovali sme včas na verejnú rozpravu a teraz kvôli niektorým populistickým dôvodom sa nedejú tie patričné kroky a vysvetlenia. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, budem stručná. stručná. Mám dve špecifické otázky. Pardon. Áno. Jedna z otázok e, je tá, že sme počuli mnoho o, e, o, e, od verejnosti, počuli sme od zainteresovaných, ktorí nám zase povedali, že akta by nám pomohla úžasne vyriešiť mnohé problémy. Dá sa povedať, že akta sa stala akýmsi vianočným stromčekom alebo sa snaží proste jednou ranou zabiť priveľa múch, ten pôvodný účel e, už je zabudnutý a je tu veľa tých sprievodných škôd. Naozaj máte pocit, že akta bude úžasným e, všeliekom na obavy, ktoré sa tu pomenovajú, napríklad e, falšované generické lieky a tak ďalej. Ďalej potom otázka, či je možné, aby v mene boja proti falšovaniu sa e, nafúkovala čoraz viac tá téma pirátstva e, v zmysle toho, čo akta vlastne chce riešiť. Ako vy vnímate riziko verejno-súkromných partnerstiev alebo e, súkromného monitorovania správania občanov a podnikov na sieti, aké záruky môžeme dať poskytovateľom internetových služieb, že nebudú nútení robiť činnosti, ktoré pôvodne e, robil štát. Veríme v delbu právomoci, ale nechceme, aby e, súkromní aktéry v oblasti monitorovania občanov nezohrávali prehnané úlohy. E, ďakujeme. Kristín za EPP, prosím, buďte rovnako stručná ako predrečníčka. Ďakujem. Môžem sa len pridať e, k poznámkam predrečníkov. Som toho názoru, že až do posledného bodu musíme vyjasniť, aby sme e, dospeli k e, rozhodnutiu, ale poukazujem tiež na to, že je tu mnoho teórií o spiknutiach a medzi iným tiež v tom zmysle, že je tu veľmi silná lobby, finančne silná lobby, ktorá Eh, údajne je v pozadí tých vypracovaných textov. Stále vaši spolupracovníci spomínajú články, ktoré eh, eh, kde je teda autorstvo týchto článkov sa pripisuje lobbystke, ktorá v dlhé roky pracovala pre hudobný priemysel. Je tu množstvo otázok, ktoré sú otvorené a zo strany komisie by tu teraz mohla byť e, dobrá možnosť dozvedieť sa odpovede, či e, sú tu zložky, ktoré e, vyvíjajú silný vplyv a tlak. A druhá otázka týkajúca sa akty by ma zaujímala. To, čo sa tu nespomína, to sú označenia geografického pôvodu, hlavne v poľnohospodárskej oblasti sa ich týka výkon a implementácia tejto legislatívy Ide tu o vzájomné preverovanie a vzájomné započítavanie. Ďakujem. Záverečný rečníci sú e, koordinátori. Začneme Hermutom Šolcom za GUE. Ďakujem, pán predseda. Budem pokračovať v Nemčine. Myslím si, že e, ako sa e, e hovorí, e, kto začín, začína e, siatím vetra, bude žať veľkú búrku. Myslím si, že by sme sa mali naozaj e, zaoberať touto verejnou účasťou. Myslím si, že je dobré a je dobre potrebné, e, aby sa spochybňoval dnešný štýl politiky. Ak chceme, aby nás chápali občania, aby vedeli, na čo e, slúžia naše legislatívne kroky. Ďalej chcem spomenúť bod, ktorý naozaj e, E, e, pre mňa je veľmi dôležitý. Keď hovoríme o výrobkovom pirátstve, tak tie e, podstatné krajiny vlastne nie sú signatármi. A ten, tá podstata tej zmluvy vlastne vy, vy, vychádza na prázdno. Napríklad minister zahraničných vecí Brazílie v oktobri 2010 už vyjadril, že akta môže narušiť rovnováhu povinností práv medzi držiteľmi e, práv na jednej strane a tretími stranami, ktoré uči, užívajú chra, e, výrobky chránené. E, India, Čína, tieto krajiny vyjadrili, že usmernenia tohto, tejto legislatívy berú len na vedomie. Ale to sú práve tie krajiny, ktoré nepochybne sú hlavným terčom výčitiek alebo obvinení z piráctva a tieto by mali byť vyzvané predsa prijať e, určité usmernenia na e, multinárodnej úrovni. A preto e, treba získavať pochopenie v obyvateľstva v týchto krajinách. Včera, keď sme sa rozprávali o situácii e, svetovej obchodnej štruktúry prostredníctvom správy Pascala Lamyho, tak áno, sme si hovorili, že globalizácia vytvára úplne iné podmienky na tvorbu spoločných pravidel a myslím si, že tento prístup akty nie je ten správny, ale mali by sme sa e, snažiť o to, aby sme existujúcu štruktúru použiť na oprávnené výčitky týkajúce sa falšovania a pirátstva. A v, tu sa dostávame k otázke, do akej miery e, je akta vôbec v súlade s TRIPS, E, občianskoprávne e, rozdiely, ktoré možno vidieť v článkoch 8.1, 9.2, 12, 12.1, rôzny výklad toho, čo akta a TRIPS e, znamenajú. To je len zo pár príkladov. Nemám teraz čas ísť do detailu, ale myslím si, že obavy európskeho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov, pokiaľ ide o množstvo, množstvo tých údajov, pokiaľ ide o práva veľkých predstaviteľov, e, zástupcov e, hudobného priemyslu, e, sa dotýkajú práv jednoduchých občanov. Pán Zalesky má pravdu, keď hovorí, že potrebujeme spoločnú iniciatívu, ktorá by sa týkala rozvinutia univerzálneho autorského práva, pokiaľ ide o zdieľanie dokumentov, slobodný prístup k internetu aby tu neboli mechanizmy, ktoré sa diktujú z hora e, smerom nadol a, a ktoré vlastne sú zamerané len na zachovanie existujúceho stavu. Vítam v tomto smere e, práce, ktoré sa odohrávajú na, na akte dnešný popoludnejší workshop. Dúfam, že sa dozvieme nové podnetné veci. Ďakujem. No, Metin Kazak. Ďakujem, Metin Kazak li za liberálov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisárovi. Milí kolegovia, som veľmi rád, že konečne budeme mať príležitosť viesť skutočnú vecnú diskusiu okolo dohody akta. Samozrejme, táto debata sa trochu oneskorila, pri tú skutočnosť, že členské štáty, predovšetkým tie, ktoré mm, podpísali v Tokiu, e, už túto diskusiu viedli. Súhlasím s pánom Zelevským v tom, že veľká časť týchto krajín dosiahne politický konsenzus, tým hovorím o mojej krajine, o Bulharsku alebo o Polsku. A v rámci tohto konsenzu musíme zohľadniť obavy spojené e, s touto dohodou. Občanská spoločnosť protestuje a preto sa vlády zatiaľ vzdali toho, že by podpísali túto dohodu. Mm, ten hlavný problém v súvislosti s touto dohodou je nedostatečná vyváženosť medzi legitímnym cieľom chrániť držiteľov e, copyrightu a, a na druhej strane právom na zdieľanie informácií, slobodu prejavu a tak ďalej. A keď tu máme takúto medzinárodnú dohodu, pokiaľ toto právo ohrozíme, Európsky parlament musí byť naozaj opatrný. V rámci tejto dohody tam máme veľmi ťažkopadné formulácie, ktoré, ako že napríklad sa niečo môže stať, alebo sa to pravdepodobne stane. Môže to viesť k rôznym výkladom. A môžu to byť ľudia, ktorí budú chcieť ukladať represívne opatrenia, napríklad u nás v Bulharsku. Myslím, že v takýchto prípadoch sa dá očakávať, že ľudia sa boja, pretože nevedia, akým spôsobom sa bude vykladať ten text, akým spôsobom ho úrady budú presadzovať. Predovšetkým, čo sa týka účasti mimovládnych organizácií, tiež čo sa týka internetových providerov, toto tiež vyvoláva obavy. Takže reakcia Európskej komisie prišla dosť neskoro a túto diskusiu sme už očakávali, ale myslím, že všetci, aj Európsky parlament, bude mať príležitosť v priebehu nadchádzajúcej diskusie si znovu vypočuť argumenty Európskej komisie a možno tieto obavy a náš strach bude zohľadnený. Samozrejme, Tiež musíme mať na zreteli tú skutočnosť, že Európsky súdny dvor k tomu vydá svoje stanovisko a my budeme môcť pracovať na našom konečnom stanovisku, ale predovšetkým e, budú pre nás dôležité práva ľudí, občanov. Ďakujem. Teraz Bernd Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ja mám dve zásadné otázky. A tá jedna, keď zem, e, keby ste boli v tej dohode skončili článkom 26, e, keby ste hovorili len o produktovom e, falšovaní, tak by som nemal žiadny problém s tou dohodou. Ja by som ho v plnej miere podporil. Ale vy ste tie isté cesty, ktoré sa mali použiť na falšovanie produktov, využili pre digitálne cesty a moja otázka, môže sa to vôbec urobiť? Nemali by sme uh, napríklad vytvoriť nejakú novú cestu alebo nájsť novú cestu na zabezpečenie ochrany autorských práv práve v digitálnej sfére, pretože uh, toto nemožno, tak ako ste to urobili napríklad e, pri kopírovaní, keď kopírujete nejaký list, tak toto už tiež nemôžete predsa veľmi e, jasne vysledovať. Takže um, v Nemecku máme preto, uh, preto tak, um, zaviedli nejaký, nejaký poplatok za kopírovacie prístroje, takže my sme to vlastne presunuli na koncových užívateľov a ponúkateľov e, tej služby. Ale môžeme sa samozrejme zamyslieť nad e, copyrightom v internete, ale preto moja zásadná otázka. Je to vôbec adekvátne prenášať starý systém na novú techniku s vedomím, že, e, že tak či tak musíme vytvoriť nejak nejakú novú formu a diskutovať o nej, o, o zabezpečení ochrany práv v internete. A moja druhá otázka. My Teraz eh, robíme tu kadejaké kliky a kolegovia tu hovorili o detailoch, ktoré sú skutočne ne jasné, máme tu, množ, máme tu veľkú náročnosť, ktorá je vytvorená nešpecifickými právnymi eh, prejavmi. Oplatí sa vôbec eh, celá táto náročnosť, keď diskutujeme o tej pridanej hodnote? Pretože samozrejme, je, pristúpilo len niekoľko krajín a tí, ktorí už povedali, a tí skutoční E, e, tie e, krajiny, teda, ktoré skutočne spôsobili tento problém, tie nepristúpili. Takže nie je to len taká politická manifestácia. Jedni sú dobrí a druhí sú tí zlí. A v konečnom dôsledku to potom môže poviesť k určitému vývoju a moja otázka znie, je to vôbec dobré pre globálny rozvoj? I, IPP. Ďakujem, Kaspery, EPP. Pán predseda, zrečná vďaka pánovi Martinovi, Kristýnu Samenovi Busitelovi a ďalším. My si myslíme, že by sme mali ďalšie tie budúce týždne využiť na to, aby sme bez predsudkov preskúmali ten dohovor akta. Ja si myslím, že e, tie, keďže sa zase uvádzalo, že tí hlavní producenti krajín, ktorí falšujú produkty, e, e, nepodpísali, tak pri, musím povedať, že Číňania, Indovia, Američania nepristúpili k dohode o klimatických zmenách. A oni sú hlavní znečisťovateľi a napriek tomu si musíme, sa musíme tomuto problému venovať. A na druhej strane sloboda v internete, tu je pre mňa mimoriadne dôležité to, čo naformoval Simon Busutil pre EPAPE, je to absolútne jasné e, za posledné mesiace a roky, keby tu mali byť nejaké obmedzenia, potom uh, buď, ak tá u nás prepadne. Ale musíme to bez presudkov preskúmať čo je pre mňa takisto dôležité. Práve dnes, 1. marca 2012, práve od dnes platia nové užívateľské podmienky pre Google. A musí nám byť jasné, že množstvo podnikov, e, množstvo našich občanov viac dôveruje súkromnému podniku ako e, európskym inštitúciám a Európskemu parlamentu a komisii. E, to ma náplňa obavami. Pozrieme sa, čo Google dneska robí Máme e, tu skutočne e, penetrantnú obavu. My e, sa chceme Vidíte tu, že, že, tu niekto, že tu niekto vlastne strká nos do našich súkromných mailov, do našej súkromnej korešpondencie, aby lepšie mohol nasmerovať reklamu. To sa mi zdá oveľa, oveľa viac obavyhodné ako uh, stiahovanie nejakých obsahov z internetu na vlastné použitie. Takže uh, Eh, Karl Schlüter sa tomu venoval, vážené dámy a páni. My sme v našej politickej skupine eh, viackrát e, e, konštatovali, že ak tu to nechce, v akte nechceme mať digitálnu, e, tú digitálnu sféru. Viackrát sme o tom hlasovali, hovorili sme, že nechceme to tam jednoducho mať a v tých bývalých verziách, kde, presne, kde sa uvádza presne to, čo nechceme mať, ktorá sa prípadne môže použiť, tá predchádzajúca verzia na vysvetlenie a výklad e, dohody akta, aby sa, je potrebné, aby sa zabezpečilo, aby sa Eh, je potrebné jednoducho zabezpečiť, aby sa predchádzajúce verzie akty s nejakými dobrodružnými vysvetleniami použili na výklad eh, terajšieho znenia. Určite. My sme mali istý eh, problém s transparentnosťou pred Lisabonskou zmluvou a my ale potom po Lisabonskej zmluve od januára 2010 sme začali cez, krížom cez politické frakcie, sme začali s novým spôsobom práce a odtedy sa veľa udialo. My sme mali množstvo sedení, plenárnych diskusí, neverejných zasadnutí, rokovnosti a rokovania boli v roku 2010 ukončené. Postup bol známy. Potom sa stal Kadar Arif spravodajcom a až potom uh, uh, zložil post koordinátora kvôli svojmu angažmá vo Francúzsku, potom zložil uh, svoju funkciu spravodajca, spravodajcu. No a my sme chceli skutočne veľmi, e, pretože pokiaľ by chcel niekto hovoriť o tom, že existuje nejaký harmonogram pre aktu. Neexistuje žiadny harmonogram pre aktu. My už 3 mesiace alebo 4 mesiace mm, existuje e, tu e, spravodajca v osobe Kadera Arifa, ktorý vlastne nebol zastúpený na žiadnom medziinštitucionálnom rokovaní týkajúce sa tejto témy a, témy a stalo sa presne to, čo sa stalo čo sme sa obávali, že sa stane, že máme verejnú diskusiu na túto tému a mm, to, tie legendy okolo Kadera Arifa, to je niečo, čo uh, som z, nezažil za 8 rokov v tomto parlamente a bolo by som rád, keby sa práve toto ešte tematizovalo. Um... Ďakujem. Predtým, než odozdám slovo komisii, dám prístor Davidovi Martinovi, aby uzavrel toto kolo diskusie. Len do, pre záznam, tiež by som chcel vyjadriť svoje stanovisko. Čo sa týka jednotlivých princípov. Čo sa týka hospodárstva založeného na výskume, znalostiach, potrebujeme chrániť práva v duševnej vlastníctva, aby sme ho dosiahli. Toto je najdôležitejšia súrovina pre európsku konkurencieschopnosť. Potom, čo sa týka medzinárodnej spolupráce, tak tá je veľmi kvalitným spôsobom k dosiahnutiu správnej ochrany týchto práv duševného vlastníctva. Ďalej, práva duševného vlastníctva sú základným právom a sú obsiahnuté v charte Európskej únie, pretože sú to ľudské práva tvorcov, výskumných pracovníkov a tak ďalej musia byť chránené. Pirátstvo a falšovanie nie sú žiadnym individuálnym právom alebo slobodou. Ďalej, nevidím vôbec žiadny rozdiel medzi tým, že si otvoríte v Bruseli obchod, a predávate tam falšované knihy, hudbu, napálené CDčka a tak ďalej. A tým, že si otvoríte takýto obchod na internete. To je úplne rovnaká vec a mali by sme sa k tomu postaviť rovnakým spôsobom. A nakoniec, podľa mňa, správny výklad akty nemá negatívny dopad a neohrozuje na žiadne chránené osobné slobody alebo práva. A preto teraz odozdávam slovo komisárovi de Guchtovi, aby vám odpovedal na otázky. Nemáme dnes veľa času, takže dnes obedím čas aj komisárovi. Alebo najprv Davidovi Martinovi a potom pánu komisárovi. Áno, ja sa nechcem vrácať k tej zásadnej v podstate. Chcel by som len objasniť jednu vec a chcel by som požiadať komisiu o schválenie. Čo sa týka načasovania diskusie, Karim Alif musel odísť, ale začali sme o tom hovoriť len pred pár týždňami, takže toto je poprvýkrát, čo sme boli formálne kontaktovaní pre príležitosť diskusie. Takže ja by som chcel, aby výbor schválil, nemusíte hlasovať, ale by schválil návrh uznesenia preto, aby sa k tomu vyjadril súdny dvor a potom to pôjde na zasadanie. Chcem eh, vykonať eh, dočasnú správu ohľadom tejto problematiky. Takže po schválení na tom začnem pracovať. Ďakujem, David. A teraz komisár. Ďakujem. Pán predseda, mám tu veľa otázok, na ktoré musím odpovedať. Diskusia prebehne aj popoludní. Budem sa snažiť byť stručný, ale zaberie mi to pár minút. Tak predovšetkým, čo sa týka dôvernosti alebo dôvernosti diskusí ohľadom tejto problematiky, z ktorej sme boli obvinení. Ja som sa stal komisárom vo februári 2010 a okamžite som požiadal rokovacie strany o to, aby zverejnili návrhy dokumentov. A toto nebolo úplne jednoduché, pretože toto sa obvykle stáva v rámci medzinárodných rokovaní, pretože či už je to správne alebo nie, tieto rokovania neprebiehajú na verejnosti. Ale Presvedčili sme strany rokovania ohľadom tejto dohody, aby zverejnili návrhy dokumentov. Toto sa stalo v apríli. A potom sa to dialo po každom kole rokovania. Takže takto to prebiehalo. Ďalej. Poslali sme Európskemu parlamentu veľké množstvo dokumentov, všetky dokumenty našich stanovísk, ktoré sme vypracovali. Všetko to bolo okamžite zaslané Európskemu parlamentu. Pravdepodobne ich nie každý čítal, pretože sú to nie tony, ale kilá a kilá papierov, ktoré by ste museli stráviť. A, to, a nie je to pr- vždy príliš zaujímavá literatúra. A Ďalej je pravda, že parlament bol formálne kontaktovaný len pred pár týždňami, pretože to môžeme urobiť až po tom, čo sa to utrasie z právneho hľadiska a potom, čo sa to všetko preloží. Nič vám nebránilo o tom diskutovať už skôr. Nič. Možno len tá kampaň okolo francúzskych volieb. Pred... Ale mus, mali by sme byť férovi aj v tomto aspekte. A ten dôvod, prečo som požiadal o zverejnenie návrhov dokumentov, bol ten, že si Nemyslím, že akta je len taká obyčajná obchodná dohoda. Technicky áno, samozrejme týka sa obchodu, ale je jasné, že je viac e, spojená s, so základnými právami. Takže hovoriť o akte je viac, než hovoriť o copyrighte na internete. A preto som si myslel, že by tu mala byť väčšia transparentnosť a otvorenosť. Ďalej, je pravda, že v dohode je veľa slov, ktoré majú veľmi všeobecný význam, ako napríklad obchodná škála. Ale keď sa na to pozriete bližšie, ako už spomenul aj spravodajca, je tam dosť e, veľa judikatúry aj v oblasti európskeho práva, pretože definícia toho pojmu sa týka priamej alebo nepriamej obchodnej výhody. A tento pojem bol poprvýkrát zavedený do európskeho práva v príprave smernice o prenajímaní v roku 1992. Potom ďalej to bolo zavedené v ďalšej smernici v roku 1996. Tá istá európska definícia bola použitá v prípade e, smernice v roku 2004. Ďalej sa používala v článku 61 dohody TRIPS. To je dohoda o právach duševného vlastníctva s Svetovou obchodnou organizáciou. Takže v článku 61 sa hovorí, že členovia musia uplatniť e, trestné e, opatrenia v prípade falšovania pirátstva na obchodnej báze. Takže v akte e, o tomto komisia nerokovala. Požiadali o to členské štáty. Takže teraz sa v podstate vyjadrujete presne k tej časti, za ktorú sa zasadzovali členské štáty. K tomuto sa o chvíľu ešte vrátim. Takže členské štáty rokovali o tejto trestnej časti, tvrdili, že túto obchodnú bázu alebo obchodnú škálu uh, už definovali podľa nejakej skoršej definície. Bolo to vykladané aj súčasne platnou judikatúrou, ale malo to, malo to vylúčovať užívateľov, ktorí jednajú v dobrej viere. Takže zaklada sa to na európskom platnom práve. Keď píšete zmluvu, na začiatku máte mnoho pojmov a definícií, ktoré tam vysvetľujete, ale toto je pojem, ktorý je v európskom práve veľmi jasne definovaný. A ja si myslím, že je to naozaj zásadné nedorozumenie okolo akty. Akta je o presadzovaní, uplatňovaní. Nie je to o vecnom e, európskom práve. Pokiaľ áno, tak v tom prípade to zmente. Vy ste parlament. Je na komisii, aby prispôsobila návrhy. Nič nemôže zmeniť vecné právo v rámci Európskej únie bez vášho súhlasu. Takže je to v podstate vo vašich rukách. Takže nemôžete to kritizovať. Pokiaľ poviete, že to materiálne právo nie je v poriadku, tak e, vy to môžete zmeniť. Máte na to demokratické právo. Komisia to meniť nemôže. Vy máte právo veta. Nemôžeme tam vkladať nič hrozné bez, váš, bez vášho súhlasu. Takže pokiaľ to chcete zmeniť, vy ste za to zodpovední. Vy o tom musíte hlasovať a môžete to v budúcnosti zmeniť. Tak, ďalej, čo sa týka liekov, tu sú dva rôzne problémy. Na jednej strane je tu dohoda akta a na druhej strane sú tu dohody okolo bilaterálnych dohôd a v celom tom je tu trochu zmetok. Už v minulosti členské štáty mali problém, pretože sa zachytili e, tieto lieky v Holandsku a vo Francúzsku. Toto už sa nemôže stať, pretože komisia zmenila e, predpisy vzťahujúce sa k colným kontrolám, takže už ďalej nemôžu prebiehať kontroly, ale v tejto oblasti ale falšovaný tovar to je niečo iné. A ja dostávam stovky ale to, že nebudeme ďalej kontrolovať falšovanie liekov, toto spôsobí naozaj množstvo úmrtí v rozvíjajúcom sa svete, pretože veľká časť liekov sa falšuje. A Hovorí sa na nich napríklad, že sú dobrým liekom na AIDS a tak ďalej, ale nie je to žiadny liek, je to len obyčajné placebo. A dôsledkom falšovania týchto liekov už v rozvíjajúcich sa krajinách umrelo veľa ľudí, pretože si vzali nejakú tabletku, ktorú si mysleli, že ich ochráni pred eh, ďalšími problémami, ktoré prinášala ich choroba a stal sa pravý opak. Takže prečo by sme my nemali kontrolovať, či to, čo prichádza do našich prístavov, nie je nebezpečné pre zdravie. Dajte mi nejakú vážnu odpoveď, dajte mi nejaký dôvod, aj vy ako parlament. Problém toho, čo vlastne preverí Európsky súdny dvor. To samozrejme záleží na súdnom dvore. My im môžeme poslať otázky, aby ich zodpovedali. Mimochodom, pán Žado, my sme sa rozhodli obrátiť na súdny dvor a toto nie je krok v rámci rokovania, ale je to krok v rámci implementácie zmluvy, po prvé. A po druhé, predseda váš výboru o tomto vie a spravodajca tiež vyložene som zavolal Davidovi, povedal som, mu, po, povedal som mu, pozri sa, mali by sme sa obrátiť na súdny dvor. Ale ja to nemôžem rozhodnúť sám, musím sa obrátiť na kolegium. Takže som sa obrátil na kolegium, samozrejme tým sa zverejnilo, že sa obraciame na súdny dvor, bolo to rozhodnutie kolegia. Ušlo vám niečo? Pretože ste o tom nevedeli dopredu? Vy ste... Ma je, máme článok, ktorý hovorí, že sa parlament, komisia, rada alebo akýmkoľvek členský štát môže obratiť na súdny dvor, takže vy ste to mohli urobiť tiež. Takže naozaj nechápem, čo tu akože robíme nesprávne. Referenciou je zmluva. Zmluva sa opiera o chartu e, základných práv. Čo sa v poslednej dobe dialo zo strany súdu, preverovalo sa, či e, sekundárna legislatíva e, potvrdzovala túto chartu, či sa jej držala. Vrátim sa o chvíľu k kľúčovým prípadom. Ja si teda myslím, že sa nepozeráme len na základné práva, ale po, treba ísť do detajlov, pozrieť sa na dopady. Očakávam, že Európsky súdny dvor príde s veľmi e, podstatným materiálnym dôkazovým bremenom k tomuto. Treba si pre, prečítať judikatúru súdneho dvora. A myslím si, že tiež to vrhá veľmi jasné svetlo na vzťahy medzi viacerými základnými právami, ktoré sú tu v hre. Sloboda prejavu, prístup k informáciám, takisto právo na majetok, pretože um, duševné vlastníctvo je tiež vlastníctvo. A takisto rovnováha a odliadnúť to aj akty, je to dôležité aj pre, našu ďalšiu, pre naše ďalšie diskusie všeobecne. Takisto argument, ktorý sa objavil v mnohých otázkach, Eh, nediskutujeme však, však so správnymi stranami. Nie, nie sú tu zastúpené predsa tie falšujúce strany. Ale s, s nimi treba zastaviť toto falšovanie. Po druhé, sme pripravení diskutovať s týmito krajinami. Ale nechcú. Oni nechcú. E, sú to vyspelé ekonomiky, ktoré chcú chrániť duševné vlastníctvo a tie vynárajúce sa ekonomiky chcú samozrejme využívať toto vlastníctvo a neplatiť za ňu. V minulosti sa to, čo sa teraz deje s Čínou, dialo s inými ekonomikami, ktoré dnes už sú vyspelými. Je to veľmi tra- tradičná priemyselná stratégia. Takže nemáme v nich vlastne diskusného partnera. E, my zastavíme falšovanie na, e, iba po našej hranice ale potrebujeme dohody s takýmito krajinami. Hmm. Kým sa ešte stanú e, vyspelými ekonomikami? Ďalej potom e, materiálne právo. Zopár k, týmto, k tejto téme. E, je možné, že toto právo potrebuje určitú revíziu. Nevylúčujem to, komisia chce predložiť materiálne právo k tomuto je tu aj tiež, tiež smernica, e, príslušné smernice k tejto téme, ktoré máme už po 10 ročie k elektronickému obchodovaniu. Takže e, možno by sa mali, mali, mali revidovať. Ale ako parlament by ste si tiež možno mali klásť otázku, či tu nejde aj o problém s národnou legislatívou, pokiaľ ide o základné práva. Pretože vo všetkých tých e-mailoch, ktoré, e, ktoré dostávam, nás kritizujú za e, svojvoľné konanie. Ale tu ide o národné legislatívy. Napríklad e, franské, franské, francúzske právo, či je v súlade s medzinárodnými normami. Či je v súlade s medzinárodnými normami Takže myslím si, vy by ste mohli v tomto niečo urobiť. Oni sú tie, tam sú zakopané tie skutočné problémy. Dohoda akta explicitne e, túto otázku e, e, rie, rieši, hovorí o zákonoch, ktoré nemožno uvaliť na medzinárodnej úrovni, určite však na úrovni národnej. Minimálne to sa to povedzme týka dôležitej členskej krajiny Francúzska. snáď ešte záverečná poznámka, pretože chápem, že musím rešpektovať e, pravidlá rečníckého času. Vaša poznámka, že je neskoro, že najprv by sme mali revidovať naše principiálne e, materiálne právo a potom sa vrátiť k tejto veci. Ale toto je, myslím si, veľmi zvláštna poznámka z ohľadom na väčšinu členských krajín, pretože ako náhle bola pripravená zmluva na posúdenie radov, rada ju posúdila, jednomyselne ju schválila, ale nie len e, rada ako európska inštitúcia, ale aj členské krajiny jednomyselne tento proces podporujú. Je to určitý typ zmiešanej zmluvy, ktorý musí podporiť Európsky parlament, národné parlamenty. Všetci boli jednomyselne za. Nikto e, sa nad tým nezamyslel. To znamená, že nerobia dobre svoju prácu? Znamená to, že sa len teraz prebudili v tomto, v tomto, v tomto rušnom kritickom období. Takže celá tá myšlienka, že by sme mali znovu spustiť svoju prácu, je to na členských krajinách, ktoré by mali si e, znovu spustiť svoju prácu. Ďakujem. Ďakujeme. To je e, koniec tejto výmeny názorov. Budeme mať ešte druhé, druhú možnosť diskutovať tieto otázky dnes v rámci e, dielne, workshopu s ďalšími účastníkmi. Chcem vám poďakovať, pán komisár, za e, vašu účasť. A teraz by sme potrebovali e, si vybrať, ktoré témy necháme na ďalšie stretnutie. Vzhľadom na moje, e, moje, moje rozhodnutie. Mali by sme uprednostniť 22, 21 a 24. Ak, nes, ak súhlasíte, prejdeme k bodu 22. Spravodajcom je Robert Sturdy. Je to zrušenie nariadenia Rady o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie. Ide nám o čas. Nech sa páči. Pán predseda, znamená to teda, že tie ďalšie body budú presunuté na iné rokovanie, to znamená 25-26 napríklad? Určite nebude čas prebrať všetky z nich, takže musíme naozaj, naozaj vyberať, ktoré dokážeme uzavrieť a zostávajúce potom budú odložené a presunuté na program našeho budúceho stretnutia. Bod 22. Robert Sturdy tu už nie je, ale hovoria mi, že David Campbell ho môže nahradiť, takže David Campbell, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Prosím e, o vašu pozornosť. Prosím, e, venujte pozornosť spravodajcovi. Robert by ma poprosil, pán predseda, aby som prečítal jeho poznámky, ale veľmi rýchlo vás poinformoval v tejto veci. Myslím si, že z dohoda z roku 2007 o obchode s určitými výrobkami z ocele bola v platnosti, ale bolo ju treba stiahnuť, zrušiť, keďže Rusko vstúpilo do e, Medzinárodnej e, obchodnej organizácie. O to tu ide. To, čo tvrdí Robert Sturdy, je presvedčený, že VTO je najlepší, e, najlepšie zaručuje viacstranný obchodný systém pokiaľ ide o, o monitorovanie e, ruského členstva, a tak ako e, ho navrhoval Pascal Lamy, on tvrdí, že sú tu obavy, že Rusko by snáď neplnilo pravidlá a čo on navrhuje, pán Lamy navrhuje, aby sa robila každoročná správa, predkladala sa Európskemu parlamentu o tom, či Rusko splňa alebo nesplňa pravidla. Pán e, Lamy e, neodpovedal na túto výzvu, ale Robert Sturdy a jeho stanovisko je to, že to štvoročné obdobie v prípade Číny je pre, e, ako v prípade Číny je pre Rusko dlhé a chcel naozaj výročnú správu, ro, každoročnú správu k tejto veci. A to myslím, že pokrýva základné body k tejto téme. Pán predseda, toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Návrh správy máte v svojich zložkách a dávam teraz slovo tieňovým spravodajcom za EPP, pani Vajderer. Nie, nechcete slovo? Ďalšie, ďalšie prihlášky? Silvana Kochmerin. Chcete, aby som sa vyjala slova? Za Alde. Ďakujem. Ďakujem pánu Campbellovi za eh, to, že nahradil kolegu. Súhlasím s návrhom textu ako takým je určite e, iba formálna žiadosť, ktorú musíme schváliť, ale máme určité obavy. Ja mám obavy, pokiaľ ide o vysvetlenie a veľmi ma teší, že pán Sturdy žiada od VTO, aby e, tu bola každoročná správa. Myslím si, že to treba, toto vysvetlenie treba zapojiť, že nie len toto je našou žiadosťou, ale tiež to, že by sme chceli vidieť dôkladné posúdenie dopadov, čo to bude znamenať pre európsky oceliársky priemysel e, zrušenie týchto kvót, za čo som mimochodom, je to krok dobrý, liberalizácia obchodu, ale mali by sme si byť vedomi, o čom tu hovoríme, posúdenie dopadov, ktorý by to malo na oceliársky priemysel a takisto vidieť, či otázky Ehm, tu majú zaznieť, či budeme potrebovať prechodné obdobia alebo špecifické e, zabezpečovacie mechanizmy, ako máme u iných dojednaní. Takže vidíme, že komisia predložila určité odhady k tomu, ako európsky sektor by profitoval z zrušenia kvót, ale ako dospeli k tomuto úsudku je pre mňa otázne. Rada by som videla určité posúdenie e, dopadov. Či by ste nám mohli vysvetliť, a posunúť ich teda potom, e, potom e, komisii. Pán Kutaš, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako tieňový spravodajca za SAD si myslím, že môžeme potvrdiť túto správu. Je zjavné, že ako náhle Ruská federácia sa stane členom VTO, tieto ustanovenia sú e, nepotrebné a ich udržanie by bolo vlastne navyše porušením pravidiel VTO. Myslím si, že a, mys- a chcem, aby VTO zostala najlepším e, ručiteľom za dodržiavanie pravidel e, medzinárodného obchodu, napriek tomu, že sú ešte potrebné určité reformy. Ďakujem. Ďakujem. Úprava Pavel Zalevský je v skutočnosti tieňovým spravodajcom za EPP, prepačte. Uh, uh, uh, Ďakujem, je veľmi dobré, že Rusko vstupuje e, do VTO, avšak v tomto materiáli musíme zdôrazňovať, že je tu uh, veľká, uh, veľká uh, ruská prezencia uh, v, pro, v tonáži produkcie ocele. Nie, je tu, nie, nie sú tu však zábezpeky pre uh, náš priemysel. Uh, preto podľa nás je dôležité úzko sledovať podmienky do, do, do, dovozu týchto terajších kvót po vypršaní dohody pre ruskú oceľ. Mali by sme navyše rokovať o odstranenie ďalších skreslení trhu, pokiaľ ide o rôzne suroviny, vrátane ocele. Takisto Európska únia by mala realizovať hĺbkovú analýzu Eh, ru, ru, ruských eh, priemyslov, jednak energetického, ďalej oceľ a rôzne suroviny a mali by sme podporiť opatrenia a priame za, zahraničné investície na zlepšenie obchodného, obchodnej klímy. Za zelených, nech sa páči eh, pán Taylor. Ďakujem, my uznávame, že je nevyhnutné ukončiť kvóty na dovoz ocele. Myslím si, že dôležitá vec, ktorú treba zdôrazniť, je to, že medzi výrobcami ocele e, Rusko je e, najväčším dovozcom ocele e, pre EÚ a tieto, väčšiny, tieto, tieto množstva sa budú len zväčšovať. Rusko medzi týmito krajinami a jeho ecelový priemysel je jedným z takisto z najväčších znečisťovateľov, pokiaľ ide o objemy CO2. A pokiaľ ide o tieto kvóty e, tá, a ich zrušenie, tak výroba sa asi len zvýši. Máme obavy, ktoré, ktoré e, znamenajú, že európska obchodná politika sa bude vlastne zrážať e, konfliktne s našou ekologickou politikou nejde teraz o zrušenie tejto, tej, tohto nariadenia, ale pri ňom by sme si ma, sa mali zamýšľať aj o e, vyjednávanej e, dohode o partnerstve a spolupráci a myslím si, že v, tej, v tomto rámci by sa také veci mali diať. Ďakujeme. Komisia. bude hovoriť v mene komisie. Nech sa páči, môžete prosím sa aj predstaviť. Ďakujem, pán predseda. Som z e, generálneho riaditeľstva pre obchod. Ďakujem e, jednotlivým rečníkom za ich komentáre. Všetci uznali e, zrušenia týchto kvót na určité dovozy ocele z Ruska to je naozaj logický, logický dôsledok vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie. Toto zrušenie bude mať dopad až vtedy, keď Rusko naozaj vstúpi e, do e, VTO, čo by sa malo udiať v priebehu leta. Dovtedy samozrejme kvóty budú naďalej platiť a budú sa správovať v zmysle tohto ustanovenia. táto otázka zrušenia kvót by sa mala vnímať e, v kontexte e, vstupu e, celého ruského priemyselného sektoru do VTO, vrátane teda aj ocele, množstvo znížení cieľ na finálne výrobky. Bude tu tiež aj, o tom hovorili mnohí rečníci, budú tu zníženia E, vývozných cieľ, ktoré Rusko uvaluje na vývoz e, oceľového šrotu. Takisto tu bude zosúladenie režimov tak, aby e, vyhovovali pravidlám VTO, takže toto treba vnímať v naozaj v širšom kontexte. Počuli sme poznámky rečníkov k tomu, či zrušenie bude viesť k nárastu dovozu e, do EÚ. Nuž, e, e, urobili sme vyhodnotenie, ktoré sme zdieľali s výborom INTA. Bolo to pred niekoľkými mesiacmi. My samozrejme naďalej úzko monitorujeme situáciu a toto monitorovanie bude prebiehať dvoma spôsobmi. Poprvé, budeme aktivovať tzv. tzv. E, kontaktnú oceliarskú skupinu, ktorá bude spájať e, ruských predstaviteľov a predstaviteľov komisie i predstaviteľov priemyslu z oboch strán a mali by sme mať prvé stretnutie tejto skupiny v rámci blížiacich sa mesiacov. A, a takisto my tiež zbierame množstvo štatistík a toto zhromažďovanie bude pokračovať, aby sme situáciu mohli monitorovať. Čo nám statistiky doteraz ukazujú a čo nám ukázali už pred rokom i, i čo pokračuje, je to, že Rusko nevyužíva do plnej miery kvóty, ktoré má e, v rámci bilaterálnych dohôd. Len na, na ilustráciu v roku 2010 Rusko využilo 61 celkových kvót a samozrejme sú tu aj určité výrobky, ktoré, e, kde sa to využíva viac. Neplatí, neplatí to e, pre e, iné oblasti, ktoré napríklad dosahujú aj 93%, minulý rok 55% celkové využitie a 75% v citlivejších kategóriách Takže to neznamená, že by tu bolo e, riziko nárastu dovozu, e, keď sa zrušia tie kvóty, ale minimálne ten, ten trendy ne, neukazujú týmto smerom. Pokiaľ ide o, o otázku dodržiavania povinností v rámci VTO zo strany Ruska. Nuž, tak chcem vás upozorniť, e, pán predseda, na správu, ktorú e, komisia predložila vzhľadom na dnešný summit pre rok 2012. Táto správa bola zaslaná i parlamentu a táto obsahuje i kapitolu, ako uľahčil vstup Ruska e, do VTO odstraňovanie určitých bariér, ktoré, čo naznačuje, že budeme naďalej pokračovať úzko monitoringu záväzky zo strany Ruska a to sa všetko odzrkadli i na budúcoročnom e, samite. Ďakujem. David Kampel, ešte niečo na záver. Áno, ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky vyjadrenia, ktoré tu boli prednesené. Takže samozrejme eh, je dôležitý tento bod v súvislosti s eh, VTO a mne bolo povedané z dôveryhodných zdrojov, že nemôžete zmeniť dôvodovú správu ako takú, ale prebehne tu diskusia Takže mám takéto informácie, ale neignorovali sme vaše pripomienky, ale sa nimi budeme zaberať neskôr. Ďakujem. Ďalej. Takže zajtra 6 hodín večer je lehota na zasielanie pozmeňovacích návrhov. Takže na to nezabudnite, to je veľmi dôležité. Teraz sa dostávame k bodu 21. Je dôležité, aby sme to prebrali dnes pretože sa tu hovorí o pozmeňovacích návrhoch ohľadom tzv. nariadenia Omnibus 2, ktorý má za cieľ zosúladiť legislatívne aky Európskej únie s procesom e, delegovaných aj vykonávacích aktov po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Takže medzi rôznymi politickými skupinami je naozaj veľká konvergencia a nie je toľko veľa tých eh, pozmeňovacích aktov, keď si uvedom, uvedomíte rozsah tohto nariadenia. Spravodajca je Jörg Leichfried, ktorého dnes nahraní Bernd Lange z SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Či ho skutočne môžem nahradiť, to neviem presne, ale uh, Eh, ja viem, že vám môžem ehm, dáte váš, eh, že vám môžem eh, poskytnúť jeho myšlienky. Ja sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu, za dobrú spoluprácu pre všetkým Kriste Rovold, pretože sme, tak, sme sa rozhodli takmer na všetkých bodoch a preto je to veľkým konsenzom. Všetky technické otázky, ktoré sa mali zohľadniť, to nie je samozrejme nedôležité, lebo uh, tie dodatočné, dodatočná regulácia je tu delegovaný ex a je to rozhodujúca legislatíva Európskeho parlamentu. Takže niekoľko málo poznámok obsahu. Dôležité myslím je, že to musíme vrátiť späť a možno aj využiť. A na to potrebujeme čas. A preto by sa mala predlžiť lehotá na podávanie odporov na 4 mesiace. A ten znak Access Regulation, toto by malo dostať tú istú lehotu. um, nezávislí experti, ktorých by sme mali involvovať do týchto poradenských krokov, by mali mať čo najviac informácií k dispozícii. A e, malý rozdiel samozrejme ešte existuje v otázke, ako by sa mali menovať experti zo strany parlamentu a Jörg Leichtfried by chcel počiarknúť, aby mohli byť len pozvaní, aby bola zabezpečená a zaručená absolútna nezávislosť, tak ako sú experti rady takisto menovaní nezávislo. Dobre, ďalej sa rokuje, e, ďalšie stretnutie tieňových e, spravodajcov je útorok o 18.00 na, počas štrasburskej plenárky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne za vaše. Ďakujem za váš úvod, Bent. Má niekto nejaké poznámky zo strany ostatných členov výboru? Uh, takže komisia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Za komisiu sa chcem poďakovať spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí pracovali na tejto agende za dosiahnutý pokrok. Máme také štyri krátke poznámky, ktoré mi dovolte stručne predniesť k návrhu správy a ďalším pozmeňovacím návrhom. Nebudem opakovať úplne všetko, o čom sme hovorili na túto tému v minulom zasadnutí INTY, k tej legislatívnej technike, ktorá sa tu navrhuje. Snáď správodajca navrhuje um, uviesť tu uh, úvodné ustanovenia a tieňoví spravodajcovia. Komisia navrhuje zase všetko vyčiarknúť. Komisia si myslí, že toto znenie nie je potrebné, lebo komisia zastáva kodifikácie, ktorá hovorí, že pokiaľ sa ten proces omnibus ukončí, tak to potom presunieme do Omnibusu 2, aby bol Omnibus 1 a Omnibus 2 kompatibilný, ale toto sa vyrieši len v rámci trilógu. Teraz mi dovolte hovoriť o výsledkoch. E, dôležitá je otázka obidvoch dodat, doplnkových vied k delegovaných aktom, kde ide o národných a parlamentných expertov v úvodných ustanoveniach. Komisia tu navrhuje aby sa povedalo, že nemá zmysel aby sa v, rámo, v rámci obchodnej politiky alebo nejakej osobitnej politike zavádzala nejaká osobitná úprava. A to je vlastne ten základ Commons Understanding, o ktorom sa diskutovalo a to je aj v súlade s tým s tou dohodou medzi komisiou a parlamentom. My si myslíme, že tieto dve miesta, teda Common Understanding alebo rámcový dohovor, sú vhodné podstatne lepšie na diskusiu o týchto bodoch. A preto by sme sa chceli prikloniť pozícii tieňovej spravodajkynie v rámci jej návrhov, čo sa týka uh, um, 40, sa na návrhu číslo 44 tieňovej spravodajky, niekde hovorí, aby sa nezavádzalo osobitné, uh, osobitný postup pri delegovaných aktoch. Komisia však trvá na tom, aby, to, aby sa to uh, dodržalo, pretože ide o kríz, riešenia v, počas krízy a uh, transport liekov, liečiv Um, dobre, čo sa týka spravodajcu a jeho názoru na povinnosti vyplývajúce zo správy, komisia je ochotná zabezpečiť hocikedy eh, transparentnosť pri realizácii eh, tohto nariadenia, ale existujú isté hranice pri uh, disponibilnosti zdrojov a preto je potrebné toto, uh, toto urobiť reálne a to je tiež otázka, ktorá sa uh, bude robiť v trilógu. Pán predseda ďakuje. Bernd nemá ďalšie poznámky, takže prejdeme k hlasovaniu. Hlasovať sa bude na, ďalš, na budúcom riadnom zasadnutí 24. až 26. marca. The, uh, a budem vás informovať o ďalšom rokovaní medzi parlamentom radou. Tak. Takže tri z našich bodov na programe museli byť presunuté na naše budúce zasadania. Týmto sa ospravedlňujem členom výboru, členom komisie, spravodajcom, ktorí sem prišli a čakali, že sa tu o tom bude hovoriť, ale bohužiaľ sa situácia má tak, ako sa má a akta bola príliš dôležitá na to, aby sme sa jej nevenovali naplno. Winkler? Pán predseda, len 30 sekúnd. Ja som jedným zo spravodajcov, ktorí sú zainteresovaní v tejto otázke. Mohli by sme to prebrať na prvom dni nášho budúceho stretnutia 26. marca. Je to možné? Áno, iste to bude možné. Takže toto je koniec nášho stretnutia. Budeme pokračovať popoludní workshopom, ktorý organizuje politická skupina tohto parlamentu. Ďakujem. Thank you.